Prvý bod na programe je správa LRKOMI k strategii jednotného trhu. Začíname kompromisom 9. Kto je za? Boli trochu problémy s mikrofónom. Nepočuli sme pani predsedničku veľmi zretelne čiastočne kvôli vzdialenosti mikrofónu, čiastočne kvôli hluku v sále. Kompromis 9, prvá časť za, proti, zdržali sa e, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 51 za, proti. Overíme si to, nech sa páči. One EPP too many. Jedného najvyššie máme za skupinu EPP už je to v poriadku. Konec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej kompromis 7 za, proti zdržali sa prijaté návrh Ample 3 za, proti zdržali sa prijaté Ample 5 za, proti zdržali sa zamietnuté 59 za, proti zdržali sa zamietnuté kompromis 8 za, proti zdržali sa prijaté 66 za, proti zdržali sa zamietnuté 67. Dobre, overíme si 66. hlasute. 66. Thank you. That falls. Zamietnuté 60. Pardon, návrh 78. Prvá časť, kto je za? proti, zdržali sa prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté, ak sa nemýlim, 79 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 80 za, proti, zdržali sa prijaté, 81 za, proti, zdržali sa prijaté, 6 Empl za, proti, zdržali sa prijaté, Empl 7 za, proti, zdržali sa prijaté, 8 za, proti zdržali sa prijaté. 82 za, proti zdržali sa prijaté. 83 za, proti zdržali sa prijaté. 84 je bez predmety. 85 za, proti zdržali sa zamietnuté. 21 eh, Lempel za, proti zdržali sa prijaté 27 za, proti zdržali sa prijaté, 86 za, proti zdrža... Myslím, že to bolo zamietnuté. Kompromis 10 za, proti zdržali sa prijaté. 97 za, proti zdržali sa zamietnuté. Sorry, that was me misreading that, sorry, that's passed. E, schválené. MPL 12 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 98 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 99 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 100 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz nasleduje 104 za, proti, zdržali sa, prijaté. 105 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ample 2 za, pardon, overíme si predchádzajúci návrh, návrh 105, nech sa páči, hlasujte. Zamietnuté. Ample 2 za, proti zdržali sa prijaté 106 za, proti zdržali sa zamietnuté Kompromisný návrh 11 za, proti zdržali sa prijaté 109 za, proti zdržali sa zamietnuté 117 za, proti zdržali sa prijaté 118 prvá časť, kto je za, proti Overíme si to. Nech sa páči, hlasujte. That's passed. Schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa. Aj toto si overíme. Nech sa páči, hlasujte. Zamietnuté.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 Udávne sme mali hlasovať aj o návrhoch 101, 102, 103. Musíme sa k ním vrátiť. Takže 101 za. Proti. Ešte raz návrh 101. Na strane 11. Sú tieto všetky tri návrhy kompatibilné s návrhom 100. A ten sme odhlasovali tak, že návrh 101 za, proti zdržali sa prijaté 102 za proti, zdržali sa prijaté 103 za, proti, overíme si tento, nech sa páči, hlasujte. Prijaté. Prepáčte, ospravedlňujem sa. Ďalej nasleduje kompromis 12 nastane 14. Kto je za? Prvá časť, kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz nasleduje návrh 132, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 133 za, proti, zdržali sa zamietnuté 134, je bezpredmetný, kompromis 22, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 136 za, proti, zdržali sa, prijaté. Overíme si to však, nech sa páči, hlasujte. That's passed. Prijaté kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. 130 143 za, proti zdržali sa zamietnuté. Kompromis 14 za, proti zdržali sa prijaté. 149 za, proti zdržali sa prijaté. 150 za, proti. Overíme si návrh 150. Nech sa páči, hlasujte. Zamietnuté. 151 za, proti zdržali sa prijaté 152 za, proti zdržali sa prijaté 153 za, proti zdržali sa prijaté 154 s ústnym pozmeňovacím návrhom, kto je za, proti zdržali sa prijaté 155 za, proti zdržali sa prijaté 100 a nie, prepáčte, 155. Tento je bezpredmetný. Teraz 157, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 159, kto je za, proti, zdrža. Myslím, že to bolo 158 bola bezpredmetná, 159, ešte raz, prosím, kto je za, proti, prijaté. Kompromis 15 za prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 162, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 170. Za, proti, zdržali sa, myslím, že to bolo zamietnuté. 171 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 172 za, proti, zdržali sa, prijaté, pardon, zamietnuté. Overíme si tento návrh, nech sa páči, hlasujte. Zamietnuté. 173 za, proti zdržali sa prijaté 174 za, proti zdržali sa prijaté 175 za, proti zdržali sa zamietnuté 176 za, proti zdržali sa prijaté 177 za, proti, zdržali sa prijaté 178, tento je bezpredmetný, 179 za, proti, zdržali sa prijaté Ample 19 za, proti, Ample 19 je tiež bezpredmetná. Ample 33, kto je za, proti, zdržali sa. Overíme si, nech sa páči. That no, e falls. Máme dvoch e, za EPP navyše opäť. E, prišli nejakí noví kolegovia. Tento je bezpredmet, pardon, zamietnutý. Teraz 180 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali Prijaté aj druhá časť. 181, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 16, za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 191. To put to the vote, um, amendments Mohli by sme hlasovať o návrhoch 155, 156, 157, 158, pretože sú kompatibilné s návrhom 153. Je to na strane 20. So I'm talking about 155. Návrh 155 až 158. Well, 154 was adopted, so... 154 bola prijatá, preto boli nasledujúce bezpredmetné.

Podľa mňa je to tak, ako som to popísala. No. Návrh 154 nebol bezpredmetný, schválili sme ho. Budeme pokračovať. Návrh 153 bol schválený. Tým pádom bol 154 bezpredmetná. Okay. Sorry, you are abs- Máte pravdu, prepáčte, ospravedlňujem sa. Pomýlila som sa. Naozaj sa musíme vrátiť eh, k návrhom, ktoré spomínate. O návrhu 154 sme nemali hlasovať, ten bol bezpredmetný. Musíme hlasovať o návrhu 155, kto je za? proti zdržali sa prijaté 157 za, proti zdržali sa prijaté 158 za, proti Sto päťdesiat šesť za, zamietnuté. Sto 8. 158 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Takže zhrnieme to. V tomto odseku 12 pozmeňovacie návrhy, ktoré boli schválené, sú 153, 155, 156, 157 a 158. And 159 was also... A taktiež 159 k 12a. Ospravedlňujem sa, je to veľmi komplikované. Kompromis 16 na strane 27. Návrh 191, kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnuté. Kompromis 17 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá, kompromis 17, druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 196 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale overíme si to. 196. Hlasujeme návrhu 196, prosím. Yes, close. Zametnuté. Teraz nasleduje návrh 207 na strane 30 za, proti, zdržali sa, prijaté 208 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 209 nie. Tento bol bezpredmetný. Mohli by sme hlasovať e, o nechám blok? Nie. Dobre, takže 209 za, proti zdržali sa prijaté 210 za, proti zdržali sa prijaté 211 za, proti zdržali sa prijaté 212 za, proti zdržali sa prijaté 213 za, proti zdržali sa prijaté 214 za, proti zdržali sa prijaté 215 za, proti zdržali sa prijaté 216 za, proti zdržali sa prijaté 217 za, proti zdržali sa zamietnuté 218 za, proti zdržali sa prijaté 220, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 222. časť za, proti, zdržali sa prijaté. 219. Tá záverečná časť za, proti, zdržali sa prijaté. Overíme si to, ak si želáte. that is Prijaté. 221. Compromise. bezpredmetný kompromis 18 za, proti, zdržali sa a prijaté. 228, aj tento je bezpredmetný. 229, 230, 231 a 32 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa. Overíme si to, nech sa páči, hlasujte. A bola to predsa len schválené. Dobre, takže kompromis 19 bol schválený. A nasleduje 238 za, proti, zdrža. Overíme si to, nech sa páči. 38. Zamietnuté 239 za, proti zdržali sa prijaté 240 za, proti zdržali sa prijaté 241 za, proti zdržali sa zamietnuté 200, pardon, Ample 32 za, proti zdržali sa zamietnuté 242 za, proti zdržali sa zamietnuté 243 za, proti zdržali sa prijaté Ample 10 za, proti, zdržali sa, zamietnuté MPL 14 za, proti, zdržali sa, zamietnuté Mpl 15 za, proti, zdržali sa, prijaté Mpl 16 za, proti, zdržali sa, prijaté Mpl 17 za, proti, zdržali sa, prijaté Mpl 20 za, proti, zdržali sa, prijaté Mpl 23 za, proti, zdržali sa, prijaté Mpl 30 za, proti, zdržali sa, prijaté. 34 za, proti, zdržali sa, prijaté. 35 za, proti, zdržali sa, prijaté. 36 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 37 za, proti, zdržali sa. Overíme si 37, nech sa páči, hlasujte.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 249 za, proti zdržali sa prijaté 250 za, proti zdržali sa prijaté 251 za, proti zdržali sa zamietnuté 252 za, proti zdržali sa zamietnuté 253 za, proti zdržali sa prijaté 254, štyri, tento je bezpredmetný, 255 za, proti zdržali sa prijaté 256 za, proti zdržali sa prijaté 257 257 za, proti zdržali sa prijaté 258 za, proti zdržali sa prijaté 259 za, proti zdržali sa prijaté 260 za, proti zdržali sa prijaté 261 za, proti zdržali sa prijaté 262 za, proti zdržali sa. Overíme si návrh v elektronickom hlasovaní. Zamietnuté. Kompromis 20 za, proti zdržali sa prijaté 269 za, proti zdržali sa prijaté 270 za, proti zdržali sa. Overíme si, nech sa páči, hlasujte. Zamietnuté. 271 je bezpredmetný. Empl 4 za, proti zdržali sa prijaté. Empl 9 za, proti zdržali sa zamietnuté. 272 za, proti zdržali sa zamietnuté. 273 za, proti zdržali sa prijaté. 274 za, proti zdržali sa zamietnuté. 275 za, proti, zdržali sa prijaté 276 za, proti, overíme si, nech sa páči. Zamietnuté. 277 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 278 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 279 za, proti, zdržali sa prijaté 280 za, proti, zdržali sa a prijaté 281 za, proti, zdržali sa prijaté 282 za, proti, zdržali sa prijaté odsek 24 e, v prvej časti za, proti, zdržali sa prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa prijaté. 295 za, proti, zdržali sa prijaté. 296 za, proti, zdržali sa prijaté. 298 a 9 sú oba bezpredmetné. Všetky nasledujúce. 307 kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté 308 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté 309 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté 300. 10 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté 311 za. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté 312 za proti, zdržali sa, zamietnuté. 313 za, proti, zdržali sa. Overíme si tento návrh. That's passed. 314 in favor. 314 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. 314. Prepašte. prijaté. Vy si boli za. 315 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 316 za, proti, zdržali sa, prijaté. 317 za, proti, to si overíme. False. Zamietnuté. 22. Pardon, 24. Mpo za. To odpadáva. 26. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 318 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 319 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 320 o tom nehlasujeme. Čiže 3, 2, 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3, 2, 2 za, proti, zdržali sa, odmietnuté. 3, 2, 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. 3, 2, 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 3, 2, 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3, 2, 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Yes, we need to vote these ones. 327 za, proti, zdržali sa, prijat, zamestnané 328 za, proti, zdržali sa, overíme si. Falls zamietnuté. 3, 2, 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. 330 za, proti, zdržali sa. Myslím, že tento návrh bol prijatý. Yes, it's passed. Návrh bol prijatý. 3, 3, 1 za, proti, zdržali sa. Prijatý. 31 za. Pardon, toto 3-3-2 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 3 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 3-3-4 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté 3-3-5 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté 3, 6 za proti, zdržali sa, zamietnuté. Overíme si. Zamietnuté 337 za, proti, zdržali sa, prijaté 338 za, proti, zdržali sa, prijaté 339 za, proti, zdržali sa, prijaté 340 za, proti, zdržali sa, prijaté. 341 za, proti, zdržali sa, prijaté. 342 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 25 za, proti. Overíme si. Empol 25. Okay. Prijaté. Ale bolo to tesné. Ample 11. Za. Proti. držali sa prijaté. Ample 29. Za. Proti. Zdržali sa prijaté. 4, 3, 3 za, proti, zdržali sa zamietnuté 3, 4, 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté 3, 4, 5 za, proti, zdržali sa Zamietnuté 3, 4, 6 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 3, 4, 7 za, proti. To bolo za, teda prijaté. 3, 4, 8 za. 3, 4, 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. 3, 4, 9 za, proti, zdržali sa, prijaté 350, za, proti, zdržali sa, zamietnuté 351, za, proti, zdržali sa, zamietnuté 352, za, proti, zdržali sa, zamietnuté Ample 13, za, proti, zdržali sa, prijaté 353, za, proti, Zdržali sa. Zamecnuté. 354 za. Proti. Overíme si. That falls. Zamietnuté. Tristo päťdesiat päť za proti zdržali sa prijaté Tristo, 356 za proti, zdržali sa, prijaté 357 za, proti, zdržali sa, prijaté 358 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 360 z, za, proti, zdržali sa, prijaté 361 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 362 za, proti, zdržali sa, prijaté 363 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 359 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 364 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 23. Tri časti. Prvá časť. Za, proti, zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa. To si overíme. Prijaté. Tretia časť. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 3. 7. 3. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 3. 7. 4. Za. Proti Overíme si. 3, 7, 4. Zametnuté. 3, 7, 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. 3, 7, 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 3, 7, 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3, 7, 8 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 379 za, proti, zdržali sa, prijaté. 380 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ample 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. 1 za, proti, zdržali sa, prijaté 2 za, proti. Overíme si. Návrh číslo 2. Kľúčové hlasovanie. Návrh číslo 2. Okay. Start again. It's so... Takže pozmeňovací návrh číslo 2, to je citácia 8a, 0 za, proti, Traja ľudia, ktorí sú v miestnosti, ktorí nehlasovali. Koniec hlasovania. Zamietnuté. O jeden hlas. Now we've got a new camera on the table. Ah. Tam človek eh, fotografuje, takže ďakujeme. Natáčajú vás, fotia vás. Už tu máme robota, na budúce dron. To určite bol aj návrh číslo 48. Aha. Čiže návrh číslo 3. E, za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 4. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. To si možno overíme. Zamietnuté číslo 5 a 6 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ample C2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ample C3 za, proti, zdržali sa, prijaté. 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 10 za, 10 za. Overíme si. Zamietnuté 11 za, proti, zdržali sa, to si overíme. That falls. Zamietnuté. 12 za, proti, overíme si. Zamietnuté kompromis číslo 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. 20 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 21 za, proti, zdržali sa, prijaté 22 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. 28 za, proti, zdržali sa, prijaté. 29 za, proti, zdržali sa, prijaté. 30 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis číslo 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. 3, kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 39 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, to kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijaté 6 za, pardon, druhá časť kompromisu 5 za, proti, zdržali sa, prijaté, kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijaté 43 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 44 za, proti, zdržali sa, prijaté 45 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 46, odpadáva 47 za, 47 za, proti, zdržali sa, prijaté 48 za, proti, zdržali sa, prijaté 49 za, proti, zdržali sa, prijaté Ample A za, proti, zdržali sa, prijaté B za, proti, zdržali sa, prijaté C za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Niekto mi to kýva. Sí, señora prezident, obrigado. Eu enviei ontem de conhecimento... Áno, ďakujem pekne. Včera som poslal, ale dajte sa najprv sluchatka, potom budem pokračovať. Takže ešte raz ďakujem pekne pani predsednička. Včera som povedal jeden bod, pokiaľ ide, e, teda dal som informáciu sekretariatu a takisto Bíru, pokiaľ ide o menšinový názor e, k bodu 55, e, na základe článku 55, náš naš, naš pomenovací návrh, naše menšinové stanovisko, ja teraz ho prečítam, a pridáva sa po konečnom hlasovaní na to, aby bolo teda pridané k trhu. Mechanizmy ako napríklad mechanizmus jednotného trhu zvýraznili e, roz, e, teda, e, úpadok suverených ekonomí, ekonomik a takisto aj rozvoja. Podporuje to daňové úniky, podporuje to privatizáciu, dereguláciu obchodných vzťahov a koncentráciu kapitálu. Jednotný trh E, vlastne nahradil rôzne koncepty ako napríklad konvergencia alebo solidarita a e, e, vytvára neoliberalizmus alebo vedie k neoliberalizmu. A takýmto spôsobom sme zautočili na práva pracovníkov a zamestnancov, znižili sme ich platy, ohrozili sme stabilitu zamestnaneckých pozícií a vlastne odstúpili sme od ekonomického modelu, ktorý bol spravodlivejší a lepšie distribuoval e, zisky. A momentálne nie je možné e, dobre financovať masredné podniky, pretože investície sú slabé. Európska komisia spúšťa svoju stratégiu na, e, pre jednotný trh, pričom my túto správu na rozdiel od väčšiny e, odmietame, pretože s, slúži na e, kapitalistické ciele ďalšieho obohacovania tých najbohatších e, deregulácia sa stáva normou a takisto aj e, vykorisťovanie e, v hospodárstvách e, členských štátov. Je to vlastne ochudobňovanie ľudu a pracovníkov, čo ide proti ich legitímnym nárokom a očakávaniam. Ďakujem. Ja vám prečítam e, to pravidlo číslo 56, čo ste spomínali. Rokovací poriadok Európskeho parlamentu. Keď stanovisko výboru nie je jednohlasné, správa tak to dá zhrnutie minoritného alebo menšinového stanoviska. Menšinové stanoviska budú vyjadrené vtedy, keď e, hlasovanie o celom texte E, sa vykonáva a môžu na základe žiadosti autorov byť, e, k tomu môže byť teda aj e, písomná deklarácia, ktorá nemá viac ako 200 slov a príloha k vysvetľujúcemu k tomu vysvetleniu a predsednička alebo predseda, v tomto prípade ja, bude riešiť akékoľvek spory, ktoré by mohli vyplývať z uplatňovania týchto ustanovení. Čiže je toto stanovisko e, požadované v mene celej skupiny, teda celá skupina GUE to požaduje? To pravidlo sa týka členov, nie skupiny. Ja nehovorím o skupinovom stanovisku. Áno, a tiež je to napísané, že dáva to zhrnutie minoritného stanoviska, menšinového stanoviska. Áno, na základe žiadosti autora alebo autorov. Ale ak by sme chceli e, tento text, toto menšinové stanovisko k tomu e, nejakým spôsobom pridať, tak by to predpokladalo, že kto nepodporil túto správu v celkovom alebo v plnom znení, tak súhlasí so všetkým, čo ste vy teraz prečítali. A ja by som sa chcela spýtať, či boli iní členovia v tejto miestnosti, ktorí si neželajú hlasovať, počkajte chvíľku, počkajte chvíľku, um, či, ktorí si neželajú hlasovať, buď sa chcú uh, zdržať pri, tomto, pri tejto správe, alebo hlasovať proti, ale zároveň nesúhlasia s tým, čo ste prečítali vašim vyhlásením. Je niekto, kto nechce hlasovať za túto správu a zároveň nesúhlasí s tým vyhlásením, ktoré kolega včera prečítal pán Pimentel López, nech sa páči. Mr. Pimentel López. Um eh, no, ďakujem pekne, pani predsednička. Ide tu o normálny postup, ktorý eh, v rôznych výboroch eh, sa používa, teda rôzne menšinové stanoviska takýmto spôsobom sa vyjadrujú, môžu byť začlenené do tej správy to sa týka iba tých ľudí, ktorí podpisujú toto menšinové stanovisko. To nie je nejaké menšinové stanovisko, ktoré by bolo súčasťou tej správy a ktoré by sa týkalo všetkých ľudí, ktorí hlasovali proti správy, e, správe. Tých menšinových stanovisk dokonca môže byť teoreticky viacero. Môžete hlasovať proti alebo sa zdržať, môžete mať na to rôzne politické alebo ideologické dôvody. No, podľa mňa to nie je normálne, aspoň ja nemám takú skúsenosť. A ja, keď si prečítam to stanovisko, ten text v tom e, menšinovom e, stanovisku, tak e, znie to ako keby to menšinové stanovisko zhrňalo stanoviska všetkých ľudí, ktorí nepodporili tú správu. Pán Grega, ja som proti tomuto nezmyslu No, teší ma, že máte vy vaše individuálne stanovisko, ale chcem sa uistiť, že odzrkadluje názory ľudí, ktorí nehlasujú za správu. Vicky, ja som trochu slušnejší ako Tony, ale poprvé, rokovací poriadok hovorí, eh, hovorí o písomnom vyhlásení z menej ako 200 um, eh, slovami a nie je to demokratické, aby jeden človek tu teraz e, vystupoval sám za seba. Demokracia to je väčšina, tento človek väčšinu nemá a teda e, nedáva zmysel e, takéto mm, tu iba čítať takéto stanovisko, ak to tam chce pridať v písomnej forme v poriadku. Ale najprv treba pozrieť väčšinu, pokiaľ ide hlasovanie, na konci možno, že to bude jednohlasné a pokiaľ to tak bude, tak možno ani tá jeho pripomienka nebude zvážená. Ja som sa povedal to isté, čo aj Andreas. Ja rokovací poriadok e, vnímam, tak, že to je písomné stanovisko. Čiže chcem sa spýtať, či písomné stanovisko bolo vám, pani predsednička, e, poskytnuté alebo doručené. A podľa toho môžeme konať ďalej. Ja tomu rozumiem tak, že písomné stanovisko bolo poslané tieňovým spravodajcom, ale nie mne a možno sekretariátu, ale ja som to stanovisko doteraz nevidela, teda vrajím, nie je to bežný postup. So, very clearly, I have one... Čiže mám tu jasnú otázku. Je niekto tu, v tejto miestnosti, kto chce nehlasovať za túto správu, kto chce e, sa zdržať hlasovania alebo je hlasovať proti a kto nesúhlasí s stanoviskom ktoré bolo teraz prečítané. Áno, je tam taký človek, dobre, a v tom prípade, obávam sa, nemôžem toto stanovisko brať ako e, keby reprezentovalo všetky menšinové hlasy. Ešte raz môžete sa vyjadriť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tu nejde predsa o to, aby sme nejaké obskúrne e, pravidlá e, tu uplatňovali. To je jasné pravidlo. V tom článku je to jasne napísané. Ak stanovisko výboru nie je jednoznačné, tak e, správa môže alebo bude obsahovať aj zhrnutie menšinových e, stanovisk alebo stanoviska. No, stanovisk. A to neobmedzuje tú možnosť, že by tam mohlo byť menšinové stanovisko jedno a nikde tam nie je napísané, že takéto menšinové stanovisko by muselo odzrkadľovať všetky názory ľudí, ktorí hlasujú proti alebo nehlasujú za. E, kľudne to môže byť iba stanovisko toho človeka, ktorý toto stanovisko predkladá. V tomto prípade e, som to ja. Čiže jednotlivé orgány, e, tiem spravodajcov a tak ďalej boli informovaní o tomto rozhodnutí. Môžete teda toto pravidlo použiť, e, keď sa hlasuje a je to proste vyhlásenie menšinového stanoviska. Ďakujem pekne Viki. Ja už som povedal, že stanovisko nie je v mene skupiny a nie je ani v mojom mene, čiže je to osobné stanovisko jedného poslanca. A moja žiadosť by bola, ak potom meno pána poslanca na tej deklarácii, ktorá je napísaná, aby to meno tam bolo uvedené v rámci e, prílohy. E, to by bol problém? Problém je taký, že ak povieme, že toto je menšinové stanovisko, tak e, dáva to zhrnutie stanovisk tých ľudí, ktorí hlasovali ako menšina. Okay rokovací poriadok hovorí, že môžete mať menšinové stanovisko, ktoré potom je stanoviskom alebo názorom menšiny. Keď názor výboru nie je jednohlasný, správa takisto bude obsahovať zhrnutie menšinového stanoviska. Bodka. Áno, hovorím po anglicky, môžem vám aj čítať po anglicky menšinové stanovisko bude vyjadrené, keď e, sa hlasovalo a na základe žiadosti autora môže e, byť teda predložená, e, predložený text do 200 slov ako súčasť alebo príloha tohto textu. Ja si to ešte preberiem správnou službou po hlasovaní. Ja rozumiem tomu, že máte právo, tí, ktorí nepodporujete túto správu, aby ste kolektívne sa dali dokopy a rozhodli ste o nejakých väčšinových stanoviskách eh, alebo stanovisku. Takže akceptujem toto, ale nemyslím si, že máte právo eh, toto nanútiť iným ľuďom, ktorí tiež nepodporujú túto správu. Takže Denis, ja navrhujem, že tí, ktorí sa rozhodnú nepodporiť túto správu, môžu kolektívne potom prísť a navrhnúť jedno alebo viaceré menšinové stanoviska, ktoré by chceli eh, pripojiť k tej správe. A to si overím správnou službou. Je to v poriadku? A potom budeme hlasovať. Takže hlasovať budeme o texte ako takom, pani Mici. Ak tomu rozumiem dobre, niekto povedal, že toto stanovisko bolo tieňovým spravodajcom e, zaslané, ale ja som takéto stanovisko nedostala, takže to chcem jasne povedať. A, a takisto hlasujeme za správu, takže nesúhlasíme s tým, čo pán kolega povedal. ENF majú tiež stanovisko? Ďakujem pekne. Ja si myslím, že návrh pravidel, pardon, text pravidel je veľmi jasný. Ja ako právnik môžem posúdiť, e, že e, pán kolega e, zdá sa so svojimi názormi patrí do minulého storočia. Bol by som rád, keby sa to neuvádzalo k, ako príloha k oficiálnej verzii správy. Takže budeme hlasovať o texte ako celku. Three... Dovolím si navrhnúť, že tí, ktorí hlasovali proti, aby sa rozhodli. Respektíve, aby nám prípadne povedali, prečo hlasovali ináč. Áno, ďakujem. Len niekoľko vecí. Myslím si, že tí, ktorí hlasovali proti v roku 2016, možno nie sú z tejto krajiny. Ale text pod, získal veľkú podporu a ďakujem veľmi pekne. Dobre, ideme ďalej. Správa Trevecius o virtuálnych menách. Odsek 2, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa, Kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 6, za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme si to. Schválené. Osmička za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme si. Odsudné deviatka za proti zdržali sa schválené, kompromis 2 za proti zdržali sa schválené, sedmička za proti zdržali sa schválené, kompromis 4 za proti zdržali sa schválené, kompromis 3 za proti zdržali sa schválené, kompromis nie. Tak toto bude pozmeňujúci návrh 12, vypadáva kompromis 5, za proti zdržali sa schválené, 18 za, proti, zdržali sa. Preverím si to. 18 aj 19. Môžeme hlasovať. Tak, končíme hlasovanie. Tak to vypadáva. 20. Za, proti, zdržali sa. Bezpredmetné. Pozmeňujúci návrh 30, eh, 3-0, hej. Za proti zdržali sa bezpredmetné 31, za proti zdržali sa schválené 32 za proti kontrolujeme si to Takže to je bezpredmetné. 33 za, proti, zdržali sa schválené. 34 za a, pardon, ideme ďalej. 39 za, proti, zdržali sa vypadáva. E, ďalej e, hlasujeme o celku. Tak, to je hotové, ďakujem. Ešte budeme trikrát hlasovať, hej? A ešte tre a ďalší. Takto. Takže 31 za, 4 proti, pardon, 4 sa zdržali. Pardon, Vicky, chcem len zablahoželať tým, ktorí e, vypracovali správu a blahoželám ku schváleniu. A, a chcem povedať, že ak je tu nejaká menšina tak v parlamente, tak ju rešpektujeme, ale aby to bolo proste tiež e, nejak brať do úvahy, že ak sa predsa len bude hlasovať aj tu aj táto menšina, tak by sa malo prezentovať e, tá, teda v písomnom e, by to malo byť predložené baňou, ale to by viac než tých 200 slov. Ďakujem pekne. E, pani spravodajkyni, pre všetkým chcem e, povedať, že to bol obrovský objem práce, ktorý sa týka e, hlavne vnútorného trhu. A Treba sa zabezpečiť, že teda sme dosiahli dohodu. Teraz budeme hlasovať o správe Česak a nekalé obchodné praktiky. Kompromis 7. Za, proti. Zdržali sa. Schválené. 77. Za, proti. Zdržali sa. Hm. Zamietnuté. 305 za, proti, zdržali sa, vypadáva. 79 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 80 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 81 za, 81, 83 a 306 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pardon? Je to už čestné, musím si to preveriť. Mhm, tak to neprešlo. Ďalej. 307, kto je za, proti, zdržali sa. Neprešlo. 84 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 8. Za, proti, zdržali sa. Schválené. 89, kto je za, proti, zdržali sa. Schválené. jedna, osem, kto je za, proti, zdržali sa. Tri, jedna, osem, kto je za, proti, zdržali sa. Schválené. Chcete si to preveriť elektronicky? To je tesné, ale neprešlo. 327, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 328, za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 93, za? Proti? Preveríme si elektronicky 93. Schválené. 94, kto je za? A, pardon, to je zamietnuté, nevypadáva. Takže 95, a to je, to je ďalej 331, to je schválené, 101, kto je za, proti, preveríme si elektronicky. Schválené. Deväťdesiat osm? Za. Proti. Skontrolujeme si elektronicky 98. Schválené. 96, kto je za, proti, zdržali sa schválené, 97 za, proti, preveríme si elektronicky. Aha, prepačte, povedali mi, že 97, 3, 3, 1 a vlastne vypadáva ďalej, takže 3, 3, 4, 3, 3, je 3 bolo schválené, 3, 3, 4 za, proti, aha, toto je zamietnuté, 335, kto je za, proti, e, zamietnuté, 106, kto je za, proti, zamietnuté 105, za, proti, zamietnuté 107, to je lingvistická záležitosť, 338, prvá časť, za, proti, Zdrž... A preveríme si elektronicky. Zamietnuté. 336 za, proti. 336, hej? Ale... Dobre, tak ideme ďalej. 108. Za, proti, preveríme si elektronicky. Schválené. 109 za, proti, schválené. 337 za, proti, schválené. 110 110 za, proti, preveríme si elektronicky. Zamietnuté. 339, kto je za? Proti? Preveríme elektronicky. Zamietnuté. 116, kto je za? Proti? Preveríme elektronicky. schválené. 114. Kto je za? Pardon. Ospravedlňujem sa pani predsedajúca. Aha, keď 116 bola schválená, tak toto to, to vypadalo. Ho, to je fajn. Takže ideme ďalej. 1, 2, 1. Jedna, dva, jedna. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Hej, 121. Nita Ranzová. Hej, kto je za? 121. Za, proti, zdržali sa. Schválené. Ďalej. 3, 4, 4. Kto je za? Proti. Prevelíme si elektronicky. 3, 4, 4. Schválené. 1, 2, 7. Kto je za? Moment. Aha. Kompromis, takže to bolo zamietnuté. Kompromis 9. Za, proti, zdržalo, zdržali sa schválené. 1, 3, 5. To je doplnené. Takže kto je za, proti. A preveríme si elektronicky. Ide o číslo 1, 3, 5. Schválené. 145 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 146 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 148 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 149 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté kompromis 10 za, proti, zdržali sa Schválené. Kompromis 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis... A pardon, 158. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme si to elektronicky. 158. Dobre, je to prijaté. Kompromis 12. To je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Sto sedemdesiat jedna. A, pardon, 170. Za, proti, zdrž... A, preveríme si elektronicky 170. 170. 170. Schválené. 171. Za, proti, zdržali sa, preveríme elektronicky. Zamietnuté. 172 za, proti, zdržali sa, preveríme elektronicky. schválené. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, schválené. 180 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to neprešlo, ale preveríme si elektronicky 180 spolu s 7. Ešte 3, 2. Dobre, toto neprešlo. 181, kto je za, proti, zdržali sa. Pardon? Ešte musíme sa vrátiť k 357. 357, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz 181, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 182, za, proti, zdržali sa, prešlo, ale 182 a 183. A chcete, aby sme si to preverili? 182 a 183 si preveríme elektronicky. Schválené. Kompromis 14. Za, proti, zdržali sa, schválené. 184, to je za, proti, zdržali sa zamietnuté 185, za, proti, zdržali sa schválené. 187, za, proti, zdržali sa zamietnuté. 188, kto je za, proti, zdržali... A, preveríme si elektronicky. Schválené. 189 za, proti, zdržali sa, preveríme elektronicky. Zamietnuté. 190, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 360, kto je za, Proti? Preveríme elektronicky. A pardon, toto vypadáva. Kompromis 15, kto je za? Pr- proti? Zdržali sa schválené. Ďalej 362, kto je za? Proti? Preveríme elektronicky. Zamietnuté. 205 za, proti, zdržali sa, preveríme elektronicky. Zamietnuté. 204. Za, proti, zdržali sa, schválené. Takže všetko vypadáva až po 207. Čiže to je za, proti. Takže 207. Hej. Kontrolujeme elektronicky 207. Schválené. 208, kto je za, proti. Preveríme elektronicky. vypadáva. Teda neprešiel tento návrh. Kompromis 16, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Dva, jedna, deväť, kto je za, proti, preveríme elektronicky, Neprešiel návrh. 225. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. No, preveríme si elektronicky 225. Zamietnuté. 374. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté, ale preveríme si elektronicky. 374. Zamietnuté. 226. Kto je za? Proti? Zdržali sa? A preveríme elektronicky. 226. Preveríme elektronicky. Zamietnuté. 375. To je za, proti, preveríme elektronicky. Zamietnuté. 227, kto je za, proti, zdržali sa, preveríme elektronicky. Zamietnuté. Kompromis 16a, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 240, kto je za, proti, zdržali sa, preveríme elektronicky 240. -ku. Zamietnuté. 378, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 379 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pardon, preveríme si elektronicky 379. Zamietnuté. 380. Kto je za? proti, zdržali sa. Preveríme 8, 3, 8, 0 elektronicky. Schválené. 381, kto je za, proti, zdržali sa, preveríme elektronicky. Schválené. 382, kto je za, proti, Zdržali sa? Preveríme elektronicky. 382. Schválené. Kompromis 17. Za, proti, zdržali sa, schválený. 386, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 18, kto je za, proti, zdržali sa, schválení. 19, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmienujúci návrh 269, 269. Za, proti, zdržali sa, schválení. 270, kto je za, proti, preveríme si to elektronicky. sa. Ďalej, 392. Kto je za? Proti? Preveríme si elektronicky. 392. Schválené. Ďalej, 394. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Preveríme elektronicky. 394. Zamietnuté. Ďalej, 395. To je za, proti, zdržali sa. Preveríme si elektronicky. 395. Zamietnuté. 396, kto je za, proti, preveríme si elektronicky. Zamietnuté. 397, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 398 za, proti, zdržali sa, preveríme si elektronicky. 397. 397, hej? Zamietnuté. 398, kto je za? 398. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 272 vypadáva, 399 za, proti, preveríme elektronicky, Schválené. Ďalej, to bola 399, takže ideme teraz 400. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 401, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 402, za, proti, zdržali sa, preveríme elektronicky. Schválené. 403, kto je za, proti, zdržali sa. Schválené. 273, kto je za, proti, zdržali sa. Takže 73, 74, 78 si preveríme elektronicky. Schválené, dobre. jedna schválený. 275, 280, 281, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 283 vypadáva, 276 a 287, kto je za, no, schválené. 277, 286, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 285 vypadáva, pozmeňujúci návrh 2, schválený. Pozmeňujúci návrh 3, za, proti, zdržali sa schválené. 279, 282 a pardon, 279 samotný, 2 za, proti, zdržali sa. Preveríme elektronicky 279. Two eight two and two eight. 282, 284, kto je za, proti, preveríme elektronicky. Čiže 282, 284 schválené. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci na 7, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 290, kto je za, proti, zdržali sa. Preveríme elektronicky. cost? Schválené. 291 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overíme si to. 291, nech sa páči. Zamietnuté. 292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 Hlasujeme návrhu 19, prosím. Schválené. Overíme si ešte raz 18. Vrátime sa späť, nech sa páči. Schválené. Ďalej. Návrh 22. Kto je za? Proti. Overíme si návrh 22. Nech sa páči. Zamietnuté. 23 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo schválené, ale veríme si to pre istotu. 23, nech sa páči. passes. 25 in favor. Schválené 25 za, proti, zdržali sa, Schválené. 28 za. Myslím, že návrh 25 bol schválený. Takže tieto všetky nasledovné sú bezpredmetné. Ďalej kompromis 4 za, proti zdržali sa prijaté. Návrh 38 za, proti zdržali sa zamietnuté. Overíme si, nech sa páči. Pons. Zamietnuté. Vaše zariadenie nefunguje, dobre. Chcete si presadnúť možno? OK. Well, we'll see if it works on the next vote. OK. Um, 39 in favor. 39 za proti. Overíme si, nech sa páči 39. -ku. Passed. 41. Schválené. 41 na 296 za, proti, zdržali sa. Overíme si aj tieto. 41 and 296. falls. 42 in favor. 42 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Nie som si istá, takže si to pre istotu overíme. 42, nech sa páči. Two more votes, one more vote, go. Passed. Schválené. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. 45 za, proti, pardon, prepáčte, 44 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 45 za, proti, zdržali sa, schválené. 49 za, proti, overíme si to, nech sa páči. falls. Zamietnuté. 48 za, proti, zdržali sa, overíme, nech sa páči. Zamietnuté. 297 za, proti, zdržali sa, 297, overíme si to. Passed. Schválené. 46 za. Nie, tento je bezpredmetný, pardon. A nie je bezpredmetný, takže za. Proti. A Veríme si. Zamietnuté 47 za, proti, schválené. 50 za, proti, overíme si návrh 50, nech sa páči. Schválené. 51 za, proti, Hlasujete EPP 51. Overíme si. I'm sorry, guys, that this is so long. but it is. That's passed. Schválené. 53 za, proti, zdržali sa. Overíme, nech sa páči. That's passed. Sorry. Schválené. Návrh 60 za, proti, zdržali sa zamietnuté 58 za, proti, zdržali sa. Overíme si. Schválené. 57 za, proti, zdržali 61 za, proti zdržali sa i zamietnuté 62 za, proti zdržali sa prijaté 60, pardon, kompromis 6 za, proti zdržali sa prijaté 65 za, proti zdržali sa prijaté 66 za, proti zdržali sa prijaté 67 za, proti, overíme si, Schválené. 68 za. Proti. Overíme si, nech sa páči. Zamietnuté. 69 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 70 za, proti, overíme si, nech sa páči. schválené. 299 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 71 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 1 za, proti, zdržali sa, schválené. Agri 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 4. Druhá časť za, proti, overíme si. Schválené. Agri 5. Druhá časť. Za, proti. Overíme si, nech sa páči. Schválené. Agri 6. Za. Proti. Overujeme. Schválené. Agri 8. Za proti, zdržali sa, schválené. Agri 9, prvá časť za, proti, e, kontrola, nech sa páči. Agri 15 za, proti, zdržali sa. Mm, schválené Agri 16 za, proti zdržali sa schválené 17 za, proti zdržali sa schválené 18 za, proti zdržali sa schválené 19 za, proti zdržali sa, overíme si, nech sa páči. Schválené. Agri 21 za, proti zdržali sa Schválené 22 za, proti. Overíme si, nech sa páči. Agri 22. Schválené. Overíme si, dobre, Agri 21. Nie, tá bola schválená. Takže 26. Prvá časť za, proti, zdržali sa, e, schválené a teraz e, úplne záverečné hlasovanie. <coughs> Congratulations. Blahoželáme 34 hlasov za. Vicky, may I, may I ask you how we do... Pán Šváb, ako sa postavíme teraz k ostatným hlasovaniam? Niektorí kolegovia totiž musia odísť. Musíme hlasovať. Ja som hovorila na úvod, že hlasovanie bude dosť dlhé. Okay, let's vote very quick.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 Pán komisára, potom to prerušíme. Taktiež eh, teraz nasleduje správa Dity Charancovej eh, o investíciách. Eh, návrh 1 za, proti, zdržali sa ehm, prijaté. Kompromis 1 prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis. Pardon, 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 19 za, proti, zdržali sa. Chcete si overiť 18? Dobre. Zamietnuté. A teraz overíme si 19. Nech sa páči. Zamietnuté 20 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 21, stiahnuté kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté Návrh 24 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 25 za, proti, zdržali sa. Prijaté 26 za, proti, zdržali sa. Prijaté 27, prijaté 28 za, proti, zamietnuté 28 je zamietnutá 29 za, proti, zdržali sa. Overíme, nech sa páči. One more vote. It falls. Zamietnuté 30 za, proti zdržali sa prijaté. 32. časť. Um, Pán komisár bude mať o niečo viac času na záver chôdze, takže budeme pokračovať teraz v hlasovaní a potom dáme viac času e, diskusii s komisárom. 32 e, schválené, 33 za, proti, zdržali sa prijaté, 30 pardon, teda bezpredmetný, e, respektíve zamietnutý. Nevieme, pani predsednička používa ten istý výraz. Takže teraz 33. druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 34. prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť. Dobre, overíme si, nech sa páči. Prijaté druhá časť. Za, proti. Overíme si, nech sa páči. Zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7. Za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 50 za, proti, zdržali sa. Overíme si, nech sa páči. Prijaté kompromis 8 za, proti, zdržali sa. Prijaté 54 za, proti, zdržali sa. Prijaté 55 za, proti, a tento je bezpredmetný. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. 66 za, proti, zdržali sa, prijaté. 67 za, proti, zdržali sa, prijaté. 68 za, proti, zdržali sa, prijaté. 69, tento je bezpredmetný. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kom- 67, nech sa páči, hlasujte. Schválené 76 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 12, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 85 za, proti, zdržali sa, prijaté. 86 je bezpredmetný, eh, pardon, zamietnutý, 87 za, proti, zdržali sa a prijaté 13 za, proti, prijaté. 91 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 22. Ďalej, 94 za, proti, zdržali sa. E, 95 za. 94 bol schválený, 95 za, proti, zdržali sa prijaté 96, 95 je zamietnuté, 96 za, proti, zdržali sa schválené, 97 za, proti, zdržali sa schválené. A teraz záverečné hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. No.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 Toto sú výsledky hlasovania k správe Dity Charancovej. 30 hlasov za, 5 hlasov proti. Pán komisár je pred sálou. Môžeme začovať eh, hlasovanie o správe Dalton, ale budeme musieť eh, postupovať veľmi rýchlo, alebo sa môžeme stretnúť inokedy. Takže kompromis 3 za. Pro, schválené. Kompromis 4 za. Schválené. Prepašte, návrh 36 za proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 4 bol schválený, návrh 44 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schválené. 7 za, proti, zdržali sa, schválené. 50 za, proti, zdržali sa, schválené. 51 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 52 je bezpredmetný. 53 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 54 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 55 za, 55 za, proti, zdržali sa, schválené. 56 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 57 za, proti, zdržali sa, schválené. 58 59 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, schválené. 67 bezpredmetný, 68 za, proti, schválené. 69 za, proti, zamietnuté. 70 za, proti, schválené. 71 za, proti, schválené. 72 za, proti, schválené. Overíme si 71. Dobre. Zamietnuté, pardon. Kompromis 9. Za, proti, schválené. Kompromis 10 za, proti, schválené. 85 za, proti, schválené. 86 za, proti, E, zamietnuté 11 za, schválené 91 zamietnuté, kompromis 12 schválené 98 schválené 13 schválené 14 schválené 105 zamietnuté Kompromis 15. Schválené. Kompromis 16. Schválené. 117. Zamietnuté. Kompromis 17. Schválené. 123. Zamietnuté. 124. Zamietnuté. 125. Nehlasujeme. 131 za, proti, zamietnuté. Kompromis. Paralel 132. Zamietnuté. 118. Pardon. Kompromis 18. Schválené. Návrh 136. Schválené. Kompromis 19. Schválené. 139. Za. Proti. Overíme si, nech sa páči. Schválené. 140. Schválené. Kompromis 20. Schválené. Kompromis 21. Schválené. 153. Schválené. 154. Schválené. 155. 155. Za. Proti. Zamietnuté. Kompromis 22. Schválené. 160. Pardon, 160. Za. Proti. Schválené. 161. Nie, 162. Schválené. 163. Zamietnuté. Kompromis 23. Schválené. Ďalej. Návrh 173. Schválené. 174. Schválené. Uveríme. Zamietnuté. 175 a 176. Zamietnuté. 178. Zamietnuté. 177. Zamietnuté. Beríme, nech sa páči. Zamietnuté. 179 za, proti, zamietnuté. 180 za, proti, zamietnuté. 181 za, 182 za, proti, schválené. 183 za, proti, schválené. 185 za, proti, schválené. Kompromis 24, schválené. 189 za. 189. Dostali som informáciu, že bol stiahnutý kompromis 25 za, schválené kompromis 26 za, schválené 194 za, schválené kompromis 27 za, schválené 197 za, schválené. Ďalej bol stiahnutý 198 za, Schválené. 199 za, proti, overíme. Zametnuté. 200 za, proti, schválené. 28 za, schválené. 202. Schválené. 205. Schválené. 206. Schválené. 29. Schválené. 1. Schválené. 2. Zamietnuté. 3. Schválené. 4. Štvorko je bezpredmetná. Ďalej návrh 6. Za. Pardon, schválené. Kompromis 1. Schválené. Návrh 11 schválené. 12 a 13 zamietnuté. 14. Overíme si, nech sa páči. Zamietnuté. 15. Zamietnuté. 16. Schválené. 17. Schválené. 18. Schválené. Kompromis 2. Schválené. 23. Zamietnuté. 24. Schválené. 25. Zamietnuté. 26. 27. Schválené. 26 bola schválená, 27 tiež, 28 schválené. 29. Schválené. A teraz e, záverečné hlasovanie. Ešte prosím jedno hlasovanie. 30 hlasov za, 3 proti. A úplne posledné hlasovanie e, bude iba jediné hlasovanie od pána Živana a mňa ide o delegované nariadenie komisie e, o celnom kódexe únie. Nech sa páči, hlasujeme. Ďakujeme Filipovi za obrovské úsilie. Ušetríme tým miliardy eur európskej ekonomike. Ďakujem pekne všetkým.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 Komisia sa ma pýta, o čom sme sa rozprávali. Bola to revízia parlamentu, pokiaľ ide o celú stratégiu jednotného trhu. Bola to správa o celej stratégii jednotného trhu. Bola tam správa o e, prekážkach iných ako colných na jednotnom trhu a takisto sme tu mali e, správu o nekalých obchodných praktikách na jednotnom trhu. Takže to všetko boli e, dôležité témy a takisto aj e, mali sme tu virtuálne meny a ďalšie e, kroky. A potom to, čo komisia Moskovici a jeho tým spravil, bude tam nejaké chyby, pokiaľ je o colný zákonník, pokiaľ je o tie e, prechodné vzťahy E, pretože to by bolo malo dopad na export a import, keď sme to neboli vyriešili, takže to sme vyriešili tiež. Dobre, takže prosím, posadajte si a začneme. Um, uh, Ďalší bod na programe je výmena názorov s podpredsedom Ancipom, ktorý je zodpovedný za jednotný digitálny trh. Súčasť nášho dialogu a pôjde to teda aj do pracovného programu komisie. A rovno poprosím pána komisára, aby sa vyjadril, aby povedal, čo chce a rovno si budem aj zapisovať e, zoznam ľudí, ktorí sa potom budú chcieť e, niečo pána komisára spýtať. Nech sa páči. Ďakujem pekne za pozvánku. Je to dnes už e, moje druhé stretnutie, moja druhá schôdza v parlamente a vidím, že niektorí kolegovia boli prítomní na tom prvom stretnutí a sú aj tu, dokonca niektorí z nich e, prítomní, opäť sa vidíme. Čiže digitálny notný trh, kde sa teraz nachádzame, pokiaľ ide tieto návrhy, ako si všetci e, dobre pamätáme, spustili sme digitálny jednotný trh a túto stratégiu ešte v maji minulého roku a potom v decembri sme eh, spustili dva prvé návrhy, pokiaľ ide o túto stratégiu jednotného digitálneho trhu. Obi dva tieto návrhy boli spustené v decembri, takisto sú úzko prepojené aj s vašim výborom, s tým, že jeden návrh sa týkal pravidiel zmluv, zmluvných pravidiel, ako dobre vieme, dnes máme 28 druhov pravidiel, pokiaľ ide o online predaj eh, hmotného tovaru alebo hmatateľného a teoreticky 28 e, e, druhov aj na digitálny obsah a podľa tohto návrhu by boli dve pravidla, pokiaľ ide o online predaj e, hmatateľného tovaru a digitálny obsah. Ďalší návrh sa týka prenosnosti obsahu. Myslím, že je veľmi dôležité začať s reformou autorského práva v Európskej únii. Samozrejme, E, téma prenosnosti nevyrieši všetky problémy, ktoré dnes máme a ktorým čelíme, ale je to krok a veľký krok správnym smerom. Dnes 35 e, Európanov aspoň 10 dní e, ročne strávia v inom členskom štáte a mnohí z týchto ľudí, ktorí cestujú do inej krajiny EÚ by tiež chceli mať prístup k, ku legálne kúpenému obsahu, ale sú tam isté obmedzenia v oblasti autorského práva, čo im to znemožňuje. E, znemožňujú. A e, vieme takisto, že podobné percenta e, používateľ internetu e, v Európe používajú VPN na prístup k digitálnemu obsahu, ale VPN nie je zadarmo vo všeobecnosti. Treba platiť 6, 8, 10 eur E, mesačne, niekedy 20 eur za 3 mesiace a tak ďalej. A pokiaľ ľudia platia, aby mali prístup e, k digitálnemu obsahu prostredníctvom VPN, tak nemyslia si, že niečo robia nesprávne, ale vlastníci práv za to nedostávajú odmeny, autory. A pre mňa je to e, nepochopiteľné, prečo tieto obmedzenia, pokiaľ ide o prenosnosť, e, stále existujú. Pokiaľ ľudia raz zaplatili, aby mali prístup k digitálnemu obsahu e, u seba doma, tak e, prečo niekto potom povie, už to ale nemôžete využívať, nemôžete mať tento prístup k tým istým filmom, alebo hudbe, alebo športu, alebo hrám v inom členskom štáte. Ale Viem, že v niektorých členských štátoch e, politici by radi nastavili isté konkrétne časové limity, napríklad 7 dní, 30 dní alebo nejako podobne a počas tohto obdobia by prenosnosť e, bola povolená pre občanov alebo pre spotrebiteľov, ale myslím, že to nie je dobrý nápad. Ak by ste chceli takéto konkrétne časové obmedzenia zaviesť, tak čo potom poviete ľuďom, ktorí napríklad žijú v Kodani, respektíve v Malm, vo Švedsku, v Dánsku teda. E, tam každý deň e, cez ten most prechádza 50 tisíc ľudí. Bývajú v jednej krajine, ale častokrát pracujú v druhej. E, veľmi podobne to je vo Francúzsku a Luxembursku napríklad. Bratislava, Viedeň, ďalší príklad. Každý deň ľudia prechádzajú cez hranice, lebo e, pracujú v jednej krajine a žijú v druhej krajine. Čiže čo s tým spravíme? Začneme harmonizovať e, dĺžku, <laughs> dĺžku e, dovolenky e, v Európskej únii to asi nie je dobrý nápad, ale ľudia predsa nie iba na dovolenke, nie iba na prázdninách e, používajú e, mobilné zariadenia. Niektorí cestujú, pretože cestujú za prácou. Jedného dňa pracujú v Belgicku, druhého dňa vo Francúzsku, tretí deň v Nemecku a tak ďalej. Čiže treba tam vytvárať nejaké e, časové obmedzenia, koľko dní môžete stráviť prácou v inom členskom štáte počas roka? Asi nie. A Myslím si, že tento návrh e, nejakých konkrétnych časových obmedzení, počet dní, keď je to e, dovolené, to je aj v nesúlade s základnými právami, lebo potom musí začať ľudí sledovať, aký obsah sledujú. A vy ste si vypočuli jednu <laughs> pesničku 4 minúty 30 e, sekúnd a potom druhú pesničku. Prečo túto pesničku? Prečo tento film? A to by bolo aj e, niečo, čo by predražil takéto riešenia. Vravím, podľa mňa by to aj išlo podľa, e, proti základným právam. Čiže treba e, nastaviť nejaký iný model a to je predplatiteľský systém. A ľudia proste musia cestovať, koľko minút denne alebo dní ročne strávia v inom členskom štáte, je nie až také dôležité. Niektorí ľudia robia paralely s roamingovými poplatkami. Áno, tam sme si povedali, že nejaké limity budú. Ale oni hovoria v tom prípade o e, používaní niekoho iného siete, ale pokiaľ ide o prenosnosť e, obsahu, je to vaše, už ste to raz e, zaplatili, aby ste mali prístup k tomuto obsahu. Čiže prečo by niekto mal zrazu povedať, že v inej krajine treba zaplatiť znovu? Alebo proste vám odoprú prístup e, k vášmu obsahu. Čiže preto sa celkom optimisticky pozerám do budúcnosti, ale vidím, že na úrovni expertov príliš veľa krajín majú isté pochybnosti, pokiaľ ide o umožnenie prenosnosti bez toho, aby e, tam bolo nejaké časové obmedzenie. Viem, že niektoré krajiny, niektorí politici by chceli dlhšie prechodné obdobia. 6 mesiacov. To je ešte celkom rozumné. Tak je to nastavené teraz. Treba si pamätať na to, že od 15. júna 2017 zrušíme roamingové poplatky v Európskej únii a pokiaľ ľudia už nebudú musieť platiť tieto veľké a vysoké roamingové poplatky, tak začnú viac používať mobily aj keď sa budú nachádzať v iných členských štátoch EÚ. A musíme poskytnúť istý právny alebo teda legálny prístup týmto ľuďom, ktorí budú používať tieto mobilné zariadenia od 15 júna 2017, pretože pokiaľ nebudú mať e, legálny prístup k digitálnemu obsahu, tak ich budeme nutiť, aby viac používali či už VPN, alebo, ako dobre vieme, 68% e, ľudí, ktorí pozerajú filmy v Európskej únii, hovoria, že používajú tzv. E, downloady zadarmo, stiahnutia. Čiže je tam na výber buď zadarmo tie downloady, alebo E, legálny prístup, ale keď budú ľudia viacej stiahovať e, zadarmo, a či viacej budú stiahovať zadarmo, tým menej budeme e, finančne odmeňovať našich autorov, ktorí vytvárajú ten obsah. Čiže preto ten náš návrh prenosnosti je taký, aký je a chcel by vás poprosiť, aby ste ho podporili, lebo tento návrh je veľmi dôležitý. tento rok sme pripravili ten eh, návrh 100 eh, MHz, čo nesúvisí až tak veľmi s IMCO, ale súvisí to tiež do istej miery s otázkou, otázkami spotrebiteľa, pretože dnes neexistuje žiadna predvydateľnosť alebo jednoznačnosť. Hovoríme tu o tradičných vysielateľoch alebo poskytovateľov eh, Telekomu. Oni nevedia, ako dlho tieto frekvencie budú môcť ešte do budúcna používať a musíme týmto ľuďom e, poskytnúť predvídateľnosť týmto aktérom. A keď tam bude táto predvídateľnosť a to jasnosť, e, tak budú aj ochotní investovať. Pred dvoma dňami sme spustili ten balíček pre digitalizáciu priemyslu a môžeme povedať, že aj tento balíček e, tiež nesúvisí až tak priamo s tematikou e, spotrebiteľskou, s našimi občanmi, ale samozrejme priemysel bez spotrebiteľov, bez zákazníkov, bez občanov neexistuje. Čiže tieto veci nakoniec e, veľmi navzájom súvisia. A takisto jednotný digitálny trh a tento balíček pre digitalizáciu priemyslu, to sú tiež kroky e, vpred a chcem vás poprosiť, aby ste podporili aj tento balíček. Takisto eh, bude tam aj nový plán e-government a ten sa presne dotýka práve našich občanov. Eh, v máji, myslím, že 25. ak sa to podarí, by sme mali eh, spustiť náš balíček pre elektronický obchod e-commerce a Takisto môžem oznámiť, že dnes sme dostali e, informácie z verejnej konzultácie a mali sme aj ten preskum e, tzv. mystery shopping, kde e, máme teda už výsledky hotové a z tohto mystery shoppingu sa ukazuje, že iba jedna tretina našich ľudí, ktorí, sa, ktorí si chcú kúpiť nejaké služby alebo tovar z iného členského štátu, aj uspeli v tejto snahe. Iba 2% z týchto ľudí, ktorí si snažili niečo, ktorí sa snažili kúpiť niečo z jedného členského štátu, nemali prístup k tým web, web stránkam. 27% z tých ľudí, ktorí získali ten prístup, mali ten prístup k web stránkam, tak sa nemohli zaregistrovať, lebo boli z v úvodzovkách nesprávnej krajiny a teda nemali správnu opäť v úvodzovkách, IP adresu. 32% tých ľudí, ktorí nakoniec e, sa mohli registrovať a podarilo sa im to, tak potom e, zase nastali nejaké e, problémy s platením, neboli akceptované napríklad ich kreditky. Ako vieme, v Európe máme SEPA, tento systém SEPA a teoreticky to znamená, že nemusíme už tieto výhovorky akceptovať, ktoré hovoria, že vašu kreditku nemôžeme akceptovať alebo inú e, metódu platby. To je teória, ale v praxi sa ukazuje, že 32% e, tých ľudí, ktorí boli schopní zaregistrovať sa, nakoniec nemohli zaplatiť za tieto nákupy. Nechceme teda hovoriť, že všetci musia akceptovať povinne aj Mastercard, aj Vizu, to je rozhodnutie každého obchodníka. Keď akceptujú napríklad Mastercard, tak treba akceptovať eh, aj Mastercard z Belgicka, ale aj z Francúzska. Dnes ale je to istá eh, výhovorka, aby niektoré firmy eh, alebo aby niektoré služby boli zamietnuté, neposkytnuté záujemcom. A potom sú tu problémy so zasielaním alebo s dodaním daného výrobku. 26% malo problémy e, s platbami a dokopy až 36,6% ľudí bolo nakoniec úspešných pri nákupe niečoho z iného členského štátu online. Otázka teda je, je to naozaj jednotný trh, keď iba jedna tretina všetkých ľudí si dokáže niečo cezhranične kúpiť? E, myslím si, že už e, mali ste čas e, pozrieť sa na ten zaujímavý videoklip od Build. Ak nie, tak si to dajte dajte si to do YouTube geoblocking je to veľmi také dobré zhrnutie toho, kde sa momentálne nachádzame. Túto situáciu musíme zmeniť, musíme poskytnúť isté povinnosti e, predávať ako doma. E, čo neznamená, že podniky musia dodávať povinnosť predávať ako doma, to nie je povinnosť dodávať, nie je toto isté. Boli niektoré hlasy v Európskej komisii, ktoré povedali, že malé stredné podniky nemajú alebo nemusia tieto dodávky e, robiť, ale väčšie firmy áno, ale ja si to nemyslím. E, nemali by politici hovoriť, že niektoré firmy by mali byť v stráte. Povedzme, že niektorí predajcovia v niektorých miestach, na niektorých miestach majú svoje vlastné systémy na online predaj aj na zasielanie tovaru. Potom sa to meniť nebude. V iných prípadoch zase majú vlastný systém na online predaj, ale už nemajú e, systém e, zasielania. Ale potom majú miesta vyzdvihnutia tovaru. V tom prípade to tiež môže zostať ale diskriminácia podľa e, vaš, vašej štátnej príslušnosti alebo toho, ktoré krajine vám vydali kreditku, to nie je akceptovateľné. Niekto iný, napríklad e, súkromný súkromní služieb môžu vyzdvihnúť takýto tovar a potom vám ho dodať. Alebo pokiaľ ja chcem spraviť napríklad e, kúpiť darček cere, tak dnes mi povedia, že neakceptujú moju kreditku, pretože bola vydaná v nesprávnej krajine. A sú služby, ktoré e, vyzdvihnú tento e, tovar. Ale tie problémy existujú a treba nájsť na ne riešenia. Treba opäť vytvoriť jednotný trh. Pred 20 rokmi sme ho vytvorili, ale iba e, v rámci fyzického predaja. A dnes, keďže náš hospodársky život, aj náš život celkový sa stáva čoraz digitálnejším, tak e, vidíme, že tieto prekážky, tieto bariéry sa vrácajú a každý deň sú e, čoraz vyššie. Musíme ich odstraňovať a musíme vytvárať aj digitálne jednotný trh v Európskej únii. Čiže ten balíček e-commerce, e, to je jedna téma. A keď hovoríme o dodávkach, o zasielaní, tak musíme hovoriť aj o zasielaní balíkov. Ako viete, toto je celkom e, zložitá téma v Európskej únii, e, a najnižšie ceny e, v prípade balíkov dvojkilových a teda cez hraničného zasielania sú v Holandsku 10,50 eur centov. A rozdiel medzi domácimi zasielanými zasielaním balíkov a cezhraničným zasielaním balíkov tiež najmenší rozdiel je v Holandsku. Iba 1,6 krát je to drahšie. Ale v niektorom členskom štáte ten rozdiel medzi e, domácim zasielaním balíkov, balíkov a cezhraničným zasielaním e, balíkov v rámci EÚ je 20-násobný 20-násobná suma, 22-násobná suma. Kto môže zaplatiť, e, kto si môže dovoliť zaplatiť takúto vysokú cenu. My nechceme začať regulovať tieto ceny balíkov na úrovni Európskej únie, ale chceli by sme poprosiť e, v tejto veci, aby bola väčšia transparentnosť, aby existovala napríklad nejaká web stránka, kde si môžete porovnať 5 alebo 6 e, rôznych cien. Oni majú možno aj viac, viac ako 500 cien, ale keď bude väčšia transparentnosť, tak snáď bude aj reálna hospodárska súťaž. A keď bude reálna hospodárska súťaž, tak som presvedčený, že nakoniec naše podniky a naši občania budú mať aj lepšie ceny. Približne 50% našich podnikov a 50% našich spotrebiteľov hovorí, že najväčšia prekažka, pokiaľ ide o e-commerce, sú e, príliš vysoké ceny e, v oblasti zasielania balíkov. Čiže v tomto treba konať. Okrem toho, ďalší balík sa týka obsahu. To príde na rad v septembri. Budeme sa venovať reforme ohľadne cezhraničného prístupu. Malo by sa to uľahčiť, ten prístup. A samozrejme budú aj určité výnimky. Hovorím pre oblasť vzdelávania, školstva. Tam budú výnimky Týka sa to aj knižníc, e, týka sa to osôb s postihnutím a ďalej ako ratifikovať ešte aj ďalšiu Marquez zmluvu. A už tri roky sú, čo to bolo podpísané a ešte stále to nie je ratifikované. a Európsky súdny dvor vlastne musí e, rozhodnúť, kto to má v Európskej únie vlastne ratifikovať. Radi by sme prišli s našim riešením, aj keď Európsky súdny dvor neposkytuje e, nejaké riešenie do septembra, predsa len my tu ten balík pripravíme, aby sme navrhli aj nejaké riešenie, ako implementovať e, uplatňovanie tejto zmluvy. Dúfam, že sa nám to podarí a ako som už povedal, je to škoda, že sa nám to nepodarilo za posledné 3 roky. Ďalej, voľný tok dát. Tu je tiež e, návrh, ktorý sa má začať realizovať v novembri. A zatiaľ je ten tok dát v Európe pomerne nízky, ale vieme, že niekde existujú v rámci krajín lokalizované vlastné dáta. Tam to funguje, ale ako vieme, je mnoho prípadov takých, kde sa nedá poskytnúť ozaj kvalitné služby, pokiaľ tie dáta budú lokalizované mm, v relatívne malých členských štátoch, ale treba Scania má prepojenia už 200 tisíc nakladných aut a každých niekoľko minút tam prebiehajú nejaké výmeny dát, poskytujú sa rady o tom, ako e, riešiť niektoré situácie, treba z oblasti údržby vozidiel a tak ďalej, vedia, kde sa nachádzajú tie vozidla, kam plánujú ísť a ďalej ešte dochádza k, takým, k prepojeniu viacerých kamionov do takých kamionových vlakov. A, a taktiež budú mať v Skánii treba s prehľadom, kam sa tieto vozidlá, aj keď prekračujú hranice v Európe. Takže môžu mať aj servisné centrá v európskych štátoch, vrátane Luxemburgu alebo aj v takom malom štáte ako Estonsko, odkiaľ pochádzam ja. A nebolo by to dneska nejaké drahé. Hej. A môžete mať aj iné dáta k dispozícii, treba v oblasti medicíny. Takže povedzme, aj keď tam bude, bude malý počet prípadov, 3, 4, 5 prípadov, takže potom aká korelácia je tam vo vzťahu k ľuďom. Takže by sme... E, e, teda ide o to, aké vzorce, aké modely sa dajú vytvoriť, keď niekde máte len treba späť prípadov do roka. To je nemožné. Musíme vytvoriť také prostredie v rámci EÚ, kde bude ten tok dát slobodný a zadarmo. A musíme pracovať na tom, aby sme vytvorili prostredie, ktoré umožní voľný a bezpečný tok dát e, v rámci EÚ aj nakoniec voči tretím krajinám smerom do USA, pretože tento biznis, digitálny biznis je globálny biznis. Ďalej, a pokiaľ ide o ďalší návrh, e, smerne sa o presadzovaní práv duševného vlastníctva, tam e, samozrejme je zase ten princíp sledujte k peňazí, to platí a je tu aj návrh e, druhej reformy e, v oblasti autorských práv, týka sa to aj kybernetickej bezpečnosti. Tam budeme musieť prehodnotiť aj smernicu o audiovizuálnych službách ale týka sa to aj pravidel pre Telekom, to je tiež veľmi dôležitá téma z hľadiska spotrebiteľského. Čiže nielen z hľadiska poskytovateľov telekomunikačných služieb. Čiže tento rok je rokom, kedy treba naplňať to, čo je predsavzaté. Teraz už e, Európska komisia vymenovala spravodajcov, ktorí by sa venovali tým prvým témam a dúfam, že sa nám podarí dospieť ku hmatateľným výsledkom ešte do leta, do letných prázdnin. A teraz som pripravený reagovať na vaše otázky. Výborne, ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička. Máme tu zoznam rečníkov, ktorí sa prihlásili Takže najprv poprosím koordinátora, aby sa prihlasili. Andreas, čo si pri... Nie? Tak Evelyn. Áno, ďakujem pekne. Ja som sa nehlásila o slovo, síce, ale bežné, že koordinátori na kladú otázky ako prvý. Ďakujem veľmi pekne za túto podrobnú a komplexnú informáciu o danej téme. Rada by som počula od vás niečo k téme, ktorú ste nespomenuli. Konkrétne platformy a tzv. sharing economy. Aký je tam časový horizont? To je e, téma, ktorá občanov zaujíma a zaujíma aj nás, europoslancov. E, druhý bod, to sú tie tri body, ktoré ste spomínali. Online obsah, hmatateľné tovary a prenosnosť. Toto naozaj sú veľmi dôležité tri témy, o ktorých sa v Európskom parlamente hovorí. A ako spravodajkynia pre online content vám nemôžem slúbiť, že ešte všetko stihneme do letných prázdnin, pretože je to veľmi zložitá téma a Určite tu ide aj o zintenzívnu spoluprácu medzi nami a výborom Júri, pokiaľ ide o túto tému a chceme pracovať kvalitne. Ak budeme pracovať len rýchlo, tak ten výsledok by nemusel byť dostatočne kvalitný. A rokovania s radou asi budú trvať dlhšie, preto by sme chceli najprv urobiť tú kvalitnú základnú prácu. Určite to chceme uzavrieť v priebehu tohto roka ale asi to nestihneme do letných prázdnen. ani pri najlepšej vôli. Hm, proste v najúlovej plenárke sa to určite ešte nebude dať uzavrieť. Ešte je tam mnoho otvorených otázok, aj čo sa týka súvislosti medzi obsahmi na internete a matateľnými tovarmi. V mnohých oblastiach je tam ešte mnoho šedých zón a veľa právnej neistoty. Keď sa pozeráme na definície, um, aký software teraz patrí eh, k jednej oblasti a aký software patrí k tej druhej oblasti. Myslím, že to budeme musieť eh, odstrániť tieto právne neistoty. Keď hovoríme o hmotných tovaroch, podľa mňa je na mieste otázka, a je to aj uvedené v uznesení DSM Európskeho parlamentu, je tu problém rozličnej legislatívy podľa toho, či ide o e, nakúpené tovary na internete alebo mimo internetu. A to spôsobuje e, zmetok u našich občanov a tiež pre malé stredné podniky je to e, dosť e, zložité. Ja si nie som istá, či naozaj chceme im spôsobiť takéto ťažkosti. Viem, že pre Amazon to nie je až taký veľký problém. Tí totiž predávajú iba na internete, ale tí, ktorí majú rôzne nové podnikateľské modely, kde pôsobia na internete aj mimo internetu, majú kombináciu týchto dvoch foriem, tak tam je podľa, mňa takéto rozhodnutie komisie dosť opovážlivé. Myslím, že ešte bude na mieste hovoriť presne o tom, ako sa bude ďalej postupovať. Dan Dalton. Pán Dalton, nech sa páči. Ďakujem za slovo a ďakujem, pán komisár, aj vám. Som rád, že ste prišli medzi nás. V prvom rade ku otázke prenosnosti. Z môjho hľadiska ste to pomenovali veľmi presne. My obvykle komisiu výrazne nezvykneme podporovať veľmi výrazne, ale teraz môžeme povedať, že naozaj máte pravdu, je to aspekt teritoriality, a áno, dotkli, dotkli ste sa veľmi presne problému a pomenovali ste ho. Možno toto už je začiatok toho, že sa dostaneme k nejakej paneurópskej licencii. A možno jednou z ciest bude asi správne e, nastaviť tú autentifikáciu. Keď existuje časový limit, tak by sme sa asi nedostali ďaleko, pokiaľ ide o prenosnosť. A čiže ak autentifikácia nebude v poriadku, tak sa potom otvárajú dvere, tak povediac, pre to, aby sa mm, aspekt teritoriality nedodržiaval. Pokiaľ je digitálne zmluvy, aký je váš názor na situáciu, ktorej sa ocitáme, keď sú iné pravidlá pre obchod online a offline. Nedostávame sa do situácie, keď tu bude zmetok, e, keď vzniknú vlastne režimy online a offline. A musíme si dať pozor, pretože nemôžeme tlačiť podniky, aby predávali na trhoch, kde predávať nechcú. Keď sú tu také pravidlá, onaké pravidlá, vo všeobecnosti podporujem, čo chcete robiť, ale je dôležité, aby to bolo správne, pretože keď sa nám to vymkne z ruky, to neurobíme správne, tak e, ľudia z toho veľký osoch nebudú mať. Takže treba postupovať obozretne. Ďalej, pokiaľ ide zmluvy v súvislosti s využívaním dát ako nejakej meny. Toto by ale z, z, vlastne zničilo model e, aplikácií, ktoré sú zadarmo. A v tomto treba tiež opatrne postupovať. Okrem toho ste spomenali YouTube, to je dobré, ale dúfam, že nechcete, aby sme museli zaplatiť za to video, ktoré ste navrhli, aby sme si pozreli. A možno e, e, teda je to nie celkom jasné v komisii, ale komisár Oettinger včera hovoril o tom, že by sa mohli dokonca vybrať aj nejaké možno koncepcionálske pobiadky za využívanie služieb ako YouTube. Takže tá jeho odpoveď nebola veľmi pozitívna a zdá sa, že e, komisia sa uberá touto cestou. Takže hovorilo sa napríklad o tom, že veľkí vydavatelia majú problémy, ako sa prispôsobiť digitálnemu svetu. A samozrejme, že existuje veľmi silná konkurencia medzi nimi. Takže skôr by som vás chcel poprosiť, poprosím, keď budete regulovať tieto e, oblasti, tak prosím postupujte opatrne, aby ste ich vlastne nezahrdúsili. Aby proste ľudia, bežní občania, mali z toho užitok. A ešte posledná vec e, k tomu, čo nazývala pani Gebhardt, je za sharing economy. Zdieľaná ekonomika, áno, Samozrejme, máme teraz milióny podnikateľov, ktorí si vytvárajú nové podniky a to aj v oblastiach, kde si iní ľudia mysleli, že tam sa ani podnikať nedá. Takže, prepáčte, budem musieť si odbehnúť na záchod, ale hneď sa vrátim. Áno, pani Charanzova, nech sa páči. Ďakujem za slovo a ďakujem pánovi komisárovi, že prišiel medzi nás. Je to eh, dosť eh, veľká E, smola, že e, sme vás nechali čakať kvôli tomu dlhému hlasovaniu, ale je to, to veľmi významná téma, o ktorej teraz hovoríme. Asi bolo dobre, keby sme sa videli aj častejšie. A práve je vďaka vám sme sa posunuli od slov na papieri aj ku samotným činom. A prvé podnety prichádzajú zo strany komisie. A aspoň v mene našej skupiny vám môžeme slúbiť, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sa táto agenda posunula vpred, pretože chceme pracovať v prospech našich občanov. Spomínali ste viacero návrhov, nebudem ich uvádzať detailne, ale chcem sa zmeniť o vašej nedávnej iniciatíve ohľadne e-government aj cloud iniciatíve o cloude a o tom, že chcete v jednotnom trhu odburovať bariéry ale zároveň to bude dosť nákladná záležitosť a povedali ste, že neočakávate, že tam bude nejaké financovanie zo strany EÚ, ale že skôr e, to bude cestou tých e, súkromných partnerstiev a angažovanosť štátu, teda aká bude. Poprosil som, keby sa zhľadnili aj ekonomické a politické aspekty v Európe. Neviem, či máte aj spätnú väzbu z členských štátov o tejto veľmi dôležitej sfére. Ja teraz ešte za zelených a potom Sabína, pán Pascal, aby sa rozhodli medzi sebou, kto bude za EPP hovoriť. Takže ešte Dieter. Ospravedlňujem sa. Tiež musím odísť, nie na WC, ale mám e, stretnutie s predsedníctvom tiež na ďalšiu významnú tému. Takže teraz poprosím každého z ďalších rečníkov, aby hovoril čo najstrušnejšie. A by mal aj pán komisár priestor odpovedať. Už meškáme, ale ak dovolíte, že by sme pokračovali do 12.10 a potom do po jednej by sme sa venovali typovým schváleniam motorových vozidel, pretože je veľmi dôležitá téma pre spotrebiteľov v Európe. Julia a potom Sabina a Pascal, tak sa rozhodnete, kto bude hovoriť prvý. Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda komisie, som veľmi rada, že ste medzi nás prišli. V prvom rade, v prvom rade súhlasím s tým, čo ste povedali ohľadne geoblockingu a prenosnosti a veľmi si vážim, že komisia je tak aktívna v tejto téme a chcem povedať, že tu prídu aj nejaké návrhy o e-commerce a geoblockingu a je tu aj um, aspekt toho, že komisia uh, má veľmi eh, tejto pozornosť, tejto pozornosť aj tým, že prebehajú konzultácie. Vieme, že balík o autorských právach eh, sa troška odložil na septembra, na to sa veľmi zmeniť nedá. Chcem ale povedať, že eh, smernice o satelitoch tá nie je ovplyvnená e, súčasnými konzultáciami o autorských právach a s tým sa dá teda niečo robiť pomerne rýchlo. Teraz k tomu balíku o autorských právach. Je, sú tu konfliktné informácie e, ohľadne e, zmluvy z Marrakešu. E, niekde sa hovorilo, že tá zmluva z Marrakešu bola odložená a že, a že sa začne s, s ňou niečo robiť aj v septembri. Takže je dôležité, aby to bol samostatný balík, pretože myslím, že implementácia zmluvy z Marrakešu je ne, proste bezproblémová a mohli by sme ju začať už cestou nariadenia implementovať. Nemali by sme strácať ďalšie dva roky z hľadiska implementácie. Ďalej tiež, to sa týka autorských práv, je tu návrh a potom je tu ešte aj návrh ohľadne káblovej a satelitnej e, služby. Neviem, ak sa tu bude presadzovať. Neviem, či sa prehodnotí e, smernica aj pred, alebo či to bude v rámci návrhu Infosok. Spomínali ste a ešte aj vzdelávanie, teda školstvo a knižnice, ale nehovorili ste o výnimkách pre výskum a tzv. data mining je tiež veľmi dôležitá téma v tomto ohľade. A je dôležité venovať sa aspektu autorských práv aj z hľadiska výskumníkov. Takže možno, keď sa tam uvádzali tie výnimky, či by to bolo povedzme aj pre školstvo a výskum. Ďalej pán Dalton už spomínal dôležitú vec ohľadne možného E, poplatku, ktorý by sa musel platiť za to, že budeme používať YouTube. A predpokladám, že e, komisia nechce otvárať snicu o elektronickom obchode, ale keď hovoríme o e, zavesení nejakého videa treťou stranou, čiže upload, za to by sa nemalo platiť podľa mňa. Poprosím o objasnenie, že v tomto, alebo či v tomto sa ráta s nejakou reformou alebo nie. Pokiaľ ide o túto tému ďalej, troška ma prekvapuje, že komisia sa rozhodla postupovať v konzultáciách ohľadne autorských práv. Veď e, túto diskusiu sme už viedli dosť dlho a parlament už zahlasoval proti takýmto návrhom, ešte proti takým návrhom a ešte pred rokom som ja k tomu vypracovala správu a teraz je tu ešte žiadosť, aby toho bolo ešte viac, nielen autorské práva, ktoré sa týkajú médií, tlače, ale aj ďalších. A teraz parlament e, vždy doteraz prejavil svoju opozíciu voči takýmto snahám. Neviem, prečo sa to znova objavuje. predseda komisie Juncker povedal, že pre komisiu je to priorita. Ďakujem. Sabine. Ja, auch zunächst von meiner Seite aus vielen Dank, äh, dass wir... A ja sa chcem poďakovať za to, že máme opäť priestor s vami diskutovať. Chcela by som sa vrátiť e, k téme prenositeľnosti. Už sa tu o tom viackrát e, hovorilo. Overovanie e, regulárneho miesta bydliska je podľa mňa v tomto slove veľmi relevantnou skutočnosťou. Ja sa totiž domnievam, že časový limit sa už nemusí definovať a už to nemá zmysel, ale to iba za predpokladu, že bydlisko spotrebiteľa, abonenta sa bude overovať tak, aby nebolo um, možné obchádzať eh, pravidlo cezhraničnej dostupnosti. Pomenuli si už viackrát na rôznych stretnutiach, eh, že chcete akceptovať uh, konzilium, uh, ktoré sa týka pridelovania licencií a audiovizuálnom priestore. My považujeme takéto kroky za dôležité, aby uh, pravidla fungovali tak, ako majú. E, ja sa chcem opýtať, nakoľko to nie je zadefinované v návrhu komisie, či to komisia plánuje poňať ako delegované akty, alebo e, či má nejaké konkrétne e, predstavy o tom, ako by toto overovanie v praxi fungovalo. Je potrebné totiž zaistiť zmluvné vzťahy medzi poskytovateľmi služieb a majiteľmi autorských práv. A teraz sa dostávam aj k druhému bodu, ktorý ste spomenuli, a síce neopodstatnené geoblokovanie v mnohých oblastiach e, e, od kreditných kariet až po IP adresy. Je to relevantné, ja sa teda chcem opýtať, e, ako na jednej strane zaistiť prenositeľnosť, keďže nemôžem overovať bydlisko prostredníctvom kreditnej karty alebo inou formou. V iných oblastiach sa to zrušilo. Musíme sa snažiť o jasné rozdelenie, jasnú definíciu rozhovu pôsobnosti nariadení. Existujú aj konkrétne príklady, napríklad holandské železnice, ktoré naďalej aj na internete sprístupňujú svoju ponuku, ale iba ak môžem zaplatiť z holandského čísla účtu. Ak to chcem urobiť z belgického čísla účtu, tak sa to nedá. Ani rezervovať sa to nedá, teda ešte stále je mnoho obmedzení. Máte teraz e, v tomto teda našu plnú podporu. E, čo sa týka celkovej stratégie, e, podpory infraštruktúry, aj rozhlasových e, frekvencií. Tu ešte stále medzi členskými štátmi sú obrovské rozdiely aj v slobodnom priestore sieti. Ako e, si predstavujete, že by bolo možné odstrániť túto veľkú nerovnosť v najbližších rokoch, aby sa zaviedla aspoň istá miera e, harmonizovaného prístupu. A tiež, ako vnímate konkurenciu v sektore telekomunikácií v Nemecku, napríklad vidíme, že dochádza k remonopolizácii, aspoň na e, národnej úrovni, na úrovni jednotlivých spolkových krajín. Už sa tým zaoberá aj komisia. Čo sa týka smernice o audiovizuálnych službách, tu e, sa tomu budeme podrobnejšie venovať po letnej prestávke a na mieste je otázka, aké je stanovisko komisie v rozsahu pôsobnosti, kto do toho bude presne spadať, ako sa bude rozlišovať medzi lineárnymi a nelineárnymi službami, či sa v tom bude pokračovať alebo nie, nakoľko je e, to rozumné ďalej otázka ochrany mládeže, ochrana spotrebiteľa pred reklamou. Aj tu by bolo zaujímavé počuť si k tomu váš postoj ďalej téma autorských práv a to ste spomenuli nie len um, obmedzenia vo výnimkách, ale tiež otázku osôb s postihnutím ste nastolili, eh, nakoľko komisia pokročila eh, vo eh, svojom úsilí sprístupniť tieto služby aj osobám s postihnutím. Ďakujem. Minútu, prosím, každý rečník. Pascal Armand, Vižny Rousseau, Kaja Kalas. Naozaj iba minútu, prosím. Ďakujem pekne, vážny pán komisár, za vaše vyjadrenia. Zrejme sa mi podarí to stihnúť za minútu. Najskôr um, hmotný majetok a predložená smernica. Tento si to kupuje na internete, e, teda ten istý tovar a potom na oplátku. Tento si to kupuje mimo internetu. Na internete má kupca viac práv. Podľa mňa nie je na mieste to rozlišovať. Chcem sa opýtať, prečo to komisia robí, prečo E, chce e, udeliť e, nákupcovi na internete viac práv ako kupcovi, ktorý to kupuje mimo internetu v kamennom obchode. A ďalej sú náznaky, že smernica o nakupovaní na internete že by sa mala prispôsobiť presným ustanoveniam v rámci RIFITu. Chcem sa opýtať, či už je nejaký konkrétny časový plán stanovený, kedy komisia má v pláne spracovať tento REFIT. Ďalej hovorili ste o prenositeľnosti obsahov na internete. Hovorili ste aj o tých, ktorí eh, denodenne prekračujú hranice členských štátov, v jednom žijú, v druhom pracujú. Celkovo je v Európe zhruba 1,7 milióna, to je eh, celkovo 0,4 celkového obyvateľstva. Nie je to teda až taký vysoký počet. A tiež tvrdíte, že nepovažujete za správne, aby sa to obmedzilo iba na dni, v ktorých eh, by sa mohla využívať táto prenositeľnosť. Hovoríte tiež o roamingu a o spravodlivom využívaní a tiež o smernici, ktorú ohlásila komisia do konca roka, aby zadefinovala tento pojem spravodlivého férového využívania. E, dnes, včera, šéf Proximusu tu v Belgicku sa vyjadril, že si vie predstaviť, aby e, toto férové využitie e, bolo obmedzené na 40 či 50 dní. A to je pre tých, ktorí denodene prekračujú hranice, ja napríklad som tiež takéhoto regiónu, to by bola pre ne katastrofa. Boli by potrestaní, jednak preto, že musia prekračovať hranicu, aby išli do práce a, a tiež v tom, že toto zrušenie roamingu e, by pre nich neznamenalo žiadny prínos. Môžete mi prosím potvrdiť, že sa nebudete uberať takýmto smerom a že nezavedete túto lehotu 40-50 dní na využitie, e, férové využitie týchto služieb. Nech sa páči. Teším sa na vašu odpoveď. Merci, Ďakujem, Vicky. Vážny pán popredseda, neskôr eh, len veľmi stručne k témam, eh, ktorým sa venujeme aktuálne, ktoré nám komisia predložila najmä práva spotrebiteľa pri eh, digitálnom obsahu. Je tu mnoho otáznych právnych aspektov a komisia na ne vôbec nereaguje vo svojom návrhu. Najmä mám na mysli to, ako zaistiť čo najvyššiu koherentnosť medzi rôznymi legislatívnymi úpravami v e, hľadiskách e, druhu e, tovaru, či ide o hmotný alebo nehmotný obsah, taktiež či ide o nákup na internete alebo mimo internetu. Sú tu rôzne protirečivé princípy a nie sú dosť jasné. A teraz, keď sa pozeráme na znenie textu, ja súhlasím s Evelyn v tom, že ak vzniknú dva režimy ochrany spotrebiteľa, ktoré budú koexistovať, e, teda bude panovať e, presný súbor pravidel ochrany spotrebiteľa na internete. A potom mimo internetu to si bude vyžadovať dva rôzne právne rámce. Ja predpokladám, že um, súbor pravidel, ktoré sa týkajú nákupu na internete, má skôr vyhovieť tým veľkým hráčom, veľkým firmám, ktoré predávajú iba na internete a nie až tak spotrebiteľom. Čo sa týka um, otázky trvania a v kontexte verejnosteľnosti, myslím si, že uh, princíp e, územnej e, príslušnosti je e, ešte stále relevantný. Musíme totiž zohľadniť prispievanie užívateľov k financovaniu kultúry priamo tam, kde k tomu dochádza. A preto považujem skutočné overovanie miesta bydliska a pobytu za dôležité, pričom definícia je veľmi nejasná. Ďalej, čo sa týka platformiem, hovorili ste o YouTube, pričom vidíme, že dve tretiny videí na e, internete e, sa pozerá cez YouTube a iba 10 príjmov um, podľa autorských práv sa čerpá z YouTube. Myslím si, že nie je správne takéto rozdelenie, nie je to spravodlivé voči uh, všetkým aktérom našej ekonomiky. Ďakujem pekne, Kaja Kalas. Ďakujem. Ja mám len veľmi konkrétnu, krátku otázku, ktorá nesúvisí priamo s návrhmi na stole, ale súvisí s smernicou o obchodovaní na internete. A síce, čo presne komisia robí preto, aby zaistila jednotnú implementáciu tejto smernice o elektronickom obchodovaní v praxi. Vidíme totiž, že členské štáty v kontexte boja o terorizme hovoria aj o tom, že táto smernica sa implementuje dosť odlišne napríklad e, z hľadiska definície nelegálneho obsahu alebo postupov um, sledovania, odhalenia. Robíte teda všetko preto, aby sa táto smernica implementovala v praxi uh, jednotne, uniformne a správne? Ďakujeme pekne. Ja mám tiež uh, taký um, zoznam um, malých otázok a poznámok. Uh, ochrana údajov, GDPR, to sme odhlasovali, ale Musíme zaistiť jasné pravidlá plnenia a tiež chceme, aby v témach digitálnych obsahov a platenia e, za údaje sa zaujal taký prístup, ktorý nebude spôsobovať konflikt medzi digitálnymi aktérmi a DGPR. Je tu totiž riziko, že si tieto dva legislatívne návrhy môžu navzájom protirečiť niektorých aspektoch. Bude to teda musieť byť eh, v praxi aplikovateľné a nadvezujem na kolegyňu eh, v otázkach platformiem. Hovorí sa o tom, že platformy by mali zniesť eh, o mnoho väčšiu zodpovednosť, aby sme opäť ne situáciu, aby sme ich však príliš nepreťažili z hľadiska plnenia vlastnej legislatívy ďalej štandardizácia Včera sme hovorili o dohode TTIP a tiež o tom, že je potrebné spolupracovať s USA v otázkach digitálneho rastu. Musíme sa snažiť o to, aby sme nevyvíjali európske štandardy, ktoré bol, by boli výrazne odlišné od amerických štandardov a noriem, napríklad v otázkach počítačovej bezpečnosti. Mohli by ste, e, prosím, potvrdiť, že viete, že existujú odlišnosti v systémoch noriem na americkej strane a na európskej strane, ďalej geoblocking. Chápeme, že v jednotnom trhu by nemalo dochádzať k diskriminácii, ale zároveň nechceme nútiť tradičné firmy, aby museli ponúkať tie isté tovary za tie isté ceny eh, v každom jednom obchode v Európe. A chceme, aby spotrebiteľ mal možnosť výberu, čo najbohatšieho výberu a tiež e, čo najširšie škály obsahov. Toľko teda poznámky z mojej strany. Minulý týždeň sme hovorili o tom, že je dôležité pozorne zadefinovať pojem platformiem, aby táto definícia obstala aj do budúcna. Platformy totiž sú v rôznych sektoroch dosť odlišné vo svojej povahe. Ak by ste teda láskavo mohli, pán komisár, odpovedať na aspoň niektoré z týchto otázok. Ďakujem. Mám pocit, že zrejme ani nie je dôležité odpovedať z mojej strany, pretože pani predsednička Vicky Ford eh, to už vlastne uzavrela. Ja som vlastne chcel povedať úplne presne to isté. Neviem, prečo sa vôbec obraciate na mňa, aby som prichádzal na vašu schôdzu. My sa presne úplne vo všetkom zhodneme. Pokúsim sa vyjadriť sa predsa len ale dajte mi signál, keď už e, bude e, chvíľa vhodná na to, aby som e, skončil svoje odpovede. Čo sa týka platformiem, áno, je pravda, že existujú rôzne druhy platformiem. A keď sa hovorí o platformách, mnohí si pod tým predstavujú úplne odlišné veci. Niektorí majú na mysli napríklad vyhľadávače, tu žiadajú väčšiu transparentnosť a zaujímalo by ich, e, kde tieto vyhľadávače, e, tam, kde presadzujú svoje vlastné e, výrobky, kde propagujú svoje produkty, kde je povolené, aby boli naozaj takto dominantní na trhu. Teda tu žiadajú ľudia o viac transparentnosti. Iné hlasy zase, keď sa hovorí o platformách, tým napadne najmä ochrana spotrebiteľa, v súvislosti s napríklad podičmi taxíkov a novými službami v tejto oblasti. V každom prípade platí, že pravidlá sa musia dodržiavať. My, politici, legislatívci, musíme vedieť, že spoločná zdieľaná ekonomika to bude ešte veľmi dlho, možno už navždy, pretože vznikajú nové technické možnosti, a legislatívne orgány budú musieť prispôsobiť svoje konanie tejto novej skutočnosti. Komisia má úplne eh, jasno v tom, že nechce nejako podkopávať nové plány a vznik nových platformiem v žiadnom prípade. Iným zase napadá pri pojme platforma ValueCup eh, existuje ehm, množstvo rôznych platform, ktoré ponúkajú napríklad hudbu. Niektoré platformy eh, sú založené na princípe prihlásenia sa predplatených služieb majú 140 eh, prihlásených užívateľov na mesiac a z týchto peňazí platia muzikantom 1,6 miliardy každoročne. To je napríklad prípad Spotify, ale nielen Spotify. Existujú však aj iné platformy, e, ktoré žijú z reklamy a tam je viac ako miliarda kontaktov mesačne, ale tieto platformy prispievajú e, sumou iba 0,6 miliardy eur ročne hudobníkom. 140 miliónov užívateľov e, a 1,6 miliardy, 1 miliarda užívateľov a iba 0,6 miliardy eur hudobníkom samotným. Pričom platformy sa vyjadrujú, že nevedia, čo sa na ich platforme deje, že sú iba akýmsi prostredníkom medzi um, poskytovateľmi hudby a užívateľmi. Musíme teda ujasniť eh, pravidlá, eh, kde bude platiť, že platforma je len akýmsi prostredníkom a kde bude musieť uh, niesť zodpovednosť. Platforma predsa predáva výrobky, uh, užíva obsahy iných majiteľov bez toho, aby ich za to odmenila. Ja nechcem hádzať vinu na žiadne konkrétne platformy, ale uh, musíme tieto pravidlá rozhodne eh, viac eh, objasniť. Existujú eh, základné princípy, ktoré by sa mali dodržiavať v čierno-bielých situáciách, napríklad, kde je nelegálny obsah na niektorých platformách, tam to funguje, tam sa to stiahne, ale ak je na platforme legálny obsah, ktorý sa v niektorých prípadoch využíva na nelegálne účely, tam E, sa tento obsah tiež musí stiahnuť a okamžite do niekoľkých minút potom, čo dôjde k stiahnutiu e, danej piesne alebo obsahu, niekto iný vloží tú istú pieseň, ten istý obsah e, na, na platformu. A teraz je potrebné obrátiť sa na hudobníkov, aby oni požiadali o stiahnutie e, e, tejto hudby a to definitívne stiahnutie. To sa netýka len e, obav o nedostatočné odmeňovanie, čo je veľmi dôležitá vec, ak som to správne pochopila, ale tiež ide o to, aby vznikli spravodlivé pravidlá medzi platformami, ktoré fungujú na základe predplatených služieb a medzi tými, ktoré žijú z reklamy. My sme sa teda rozhodli v Európskej komisii, že Nechceme tomu zaujať horizontálny prístup, nechceme regulovať úplne všetky platformy, platformy jediným nariadením. To je totiž eh, v podstate eh, nereálne. Keď hovoríme o Safe Harbor, to ostane v aktuálnej podobe. Chceme riešiť eh, konkrétne problémy, ku ktorým dochádza. Chceme hľadať konkrétne riešenia na konkrétne problémy. Nechceme plošne meniť e, e, hlavné zásady fungovania internetu. Teda takáto naša snaha nebude ďalej geoblokovanie. Tento návrh predáva služby ako doma, to sa netýka rovnaké cenovej úrovne e, úplne všade. Ide tu o podnikateľskú slobodu. Vieme, že v obchodných centrách v e, v strede mesta sú ceny vyššie než niekde na vidieku. E, tak toto ja, tak toto ostane. Cenová úroveň bude môcť byť odlišná, ale spotrebiteľ musí mať možnosť výberu. Ak e, si účtujete príliš vysokú cenu, ja musím mať právo ísť niekam inám, na inú stránku, do iného obchodu, kde si tento výrobok kúpim. A takto to musí ostať. A táto povinnosť predávať ako doma neznamená, že bude povinnosť aj dodať tovar z tých podmienok. Táto podmienka a povinnosť podľa mňa znamená, že sa bude uplatňovať právo predajcu. Ale ako to bude navzájom v súlade s pravidlom 1 napríklad, to sa ešte bude musieť ujasniť, bude sa to musieť presne zadefinovať. E, riešenie však bude veľmi jednoduché a predajcovia sa nemusia obávať to, akým jazykom e, budú napísané nápisy na ich výrobkoch, napríklad e, a ďalej sa to týka aj záruk. Ak dôjde k problémom, ja budem musieť vrátiť zakúpený výrobok presne tam, kde som si ho kúpil. Predajca sa nemusí obávať, ako sa dostane späť k svojim výrobkom z rôznych kútov Európskej únie. Takáto je predstava a z tohto sa snažíme vychádzať v našich návrhoch. Ďalej, čo sa týka e, noriem, štandardizácie, to je veľmi dôležité. Open standards in different fields Just two days ago uh, I had... Pred dvoma dňami som mal stretnutie s Jenny Romete z IBM. IBM to už je pomaly európska firma, pretože pôsobí na našom trhu už viac ako 100 rokov a poznajú európsky trh. A tiež hovoria, že je ozajstná potreba oporných štandardov medzi nami a USA. Internet veci, Internet of Things. Treba povedať, že toto eh, je vec, kde už máme viac ako 100 rôznych noriem, ktoré túto tému riešia v Európskej únii. v prípade eh, malých eh, podnikov je ťažké tieto normy všetky pochopiť. A tí ľudia, ktorí vyrábajú rôzne domáce spotrebiče a zariadenia, keď chcete prepojiť napríklad e, vysávač a chladničku a pračku, to musíte dať čip do týchto e, spotrebičov. A cena tohto čipu je povedzme 50 eur. Ale oni povedia a hovoria, že ak by bola otvorená norma, otvorený štandard, tak tá cena na prepojenie týchto odlišných spotrebičov by bolo iba 1 euro. Čiže otázka je, prečo naši e, spotrebitelia musia platiť za takúto vec 49 eur navyše. A potom je to otázka aj na e, konkurencieschopnosť nášho hospodárstva. Chceli by sme spustiť e, procesy štandardizácie v piatich prioritných oblastiach, vrátanie internetu veci, vrátanie ďalších. Štandardizácia musí zostať tak, ako je. Je to dobrovoľný proces, ktorý e, priemysel ako taký e, vedie. Ale e, ak využijeme e, peniaze európskych daňovníkov, môžeme spustiť alebo urýchliť tieto procesy v niektorých konkrétnych prioritných oblastiach a to je aj náš cieľ. A či je tá zodpovednosť e, to myslím je téma, ktorú som už spomenul, že ten horizontálny prístup, e, tá otázka Safe Harbor, tá musí tam e, zostať, ale musíme vytvoriť e, jasnejšie pravidla. Nie je také zmysluplné e, vyniť z toho nejakú zlú platformu a inak e, nerobiť nič. Čiže to tiež nie je až taký dobrý nápad. Takisto nemáme žiadne plány vytvoriť nejaké dane z YouTube alebo niečo podobné neviem, ako sa táto informácia k vám e, dostala, či cez média, alebo skade, že e, v Európskej e, komisii ľudia rozmýšľajú nad nejakou daňou z YouTube, alebo čo, ale určite ja medzi takýchto ľudí nepatrím. A pochybujem, že vôbec niekto v Európskej komisii o takomto návrhu seriózne uvažuje. Samozrejme, ja by som také niečo nikdy e, nepodporil. Ale opakujem, ak je potreba, musíme tie pravidla vyjasniť. Prenosnosť. Žiadne nejaké konkrétne limity e, na počet dní tam nemajú byť. Prečo? Lebo to nie je potrebné. Ale to predplatné by malo byť tým e, rozhodujúcim faktorom. A identifikácia je dôležitá časť a súčasť tohto procesu, takže treba obhajovať princíp e, teritoriality, lebo e, financovanie nových filmov vychádza z princípu teritoriality. Ja proti tomuto princípu nie som, ale som proti tomu, aby e, dochádzalo nejakej absolútnej teritoriálnej exkluzivite. Niektorí ľudia hovoria, že my musíme poskytnúť možným investorom absolútnu teritoriálnu exkluzivitu, tak ako existuje dnes. Ale prepačte, takúto absolútnu teritoriálnu exkluzivitu nemáte ani e, dnes. Predstavte si tých 20% e, používateľov internetu, ktorí používajú VPN na prístup k e, digitálnemu obsahu, alebo tých 68%, ktorí e, využívajú tzv. stiahnutie zadarmo. Čiže neexistuje ani z hľadiska právna takáto absolútna teritoriálna exkluzivita. A tí ľudia, ktorí poskytujú niekomu absolútnu teritoriálnu exkluzivitu dnes, tak e, musím povedať, že v skutočnosti klamú takýmto možným investorom, lebo v praxi to neexistuje. Našim cieľom je e, poskytovať právny e, alebo legálny prístup e, našim aktorom k obsahu a teda takisto vytvárať aj spravodlivé modely odmeňovania vlastníkom práv. Už na, nemám asi viac času, ale keď dalo by sa o tom ešte oveľa viac hovoriť. OK. Um, prenosnosť 1,7 milióna ľudí, ktorí pracujú každý deň v inom členskom štáte, než e, bývajú, e, zdieľacia ekonomika a tak ďalej. Už som povedal, že táto komisia určite nechce likvidovať inováciu, regulujeme platformy, Proste tých otázok je veľa a každý poslanec, poslankyňa sa spýtali ďalších 5 eh, otázok a už je ťažké naozaj si tam všetko eh, nájsť. Potom tam bola otázka na frekvencie a tak ďalej. Viem, že v niektorých eh, krajinách sú ozajstné problémy, pokiaľ ide o to, ako poskytnúť tú vyššiu stranu tých 700 MHz poskytovateľom obsahu, pretože Časť teritoriálnej e, televízie v tomto pásme je pozoruhodná a v týchto krajinách hovoria, alebo teda požadujú e, dlhšie prechodné obdobia. Ale toto je otázka hospodárskej súťaže a nie iba v rámci Európskej únie, ale na celosvetovej úrovni. A samozrejme, my môžeme e, umožniť aj dlhšie prechodné obdobie 2 roky, 20 rokov. Hm? Ale čo z toho bude vyplývať, keď takéto e, prechodné obdobie bude nastavené príliš e, dlho. Už teraz e, vlastne sme omeškaní, tak povediať, voči ostatným tomu Už teraz ich doháňame. Toto je predsa otázka našej budúcnosti. A pokiaľ niekto to chce ešte na neskôr posunúť, tak môžeme zaplatiť v podobe našej budúcnosti. E, je to na tom, ako rozhodnete, ale je to na vás, teda ako vy rozhodnete, ale určite ja nie som za. Prepačte ešte tie autorské práva, tie pomocné. Myslím, že to je tiež dôležitá téma. Spustili sme ďalšiu verejnú konzultáciu, lebo tí, ktorí uverejňujú e, obsah, požadujú takéto pomocné autorské práva ale ako vieme, dnes e, to nie je e, úplne jasné. V Nemecku niektorí hovoria, že my nechceme v žiadnom prípade takéto dodatočné alebo pomocné autorské práva, ktoré by pokrývali celú Európsku úniu. Zas e, iní a ktorí hovoria, že potrebujeme vytvoriť nejaké celoeurópske pravidlá a treba Napríklad v tejto veci si predstaviť Allgemeine Zeitung alebo Springer, tam sú vlastne už aj v rámci Nemecka odlišné názory na túto tému. A mnohé členské štáty, takisto aj e, vydavatelia e, riešia túto otázku susedných e, autorských e, práv. V prípade hudobných, vydavateľstiev, hudobných vydavateľstiev takéto niečo existuje, tieto susedné autorské práva, ale v prípade vydavateľov e, tlače takéto niečo neexistuje. Oni teda túto tému otvorili a my v Európskej komisii nie sme pripravení povedať, že takto môžeme riešiť. Už sme o tom mali verejnú konzultáciu, diskutovali sme o tom a úprimne povedané, e, v rámci verejnej konzultácie tento konkrétny bod neprešiel na, trest, na pretras. A v rámci verejnej konzultácie tu sloboda panorámy, táto téma tam bola spomenutá. A opäť, pokiaľ táto téma bola spomenutá a nediskutovali sme o týchto otázkach počas verejných konzultácií, tak nevieme a nemôžeme povedať, že tá diskusia dostatočne prebehla a teraz sa bude e, rozhodovať. To by nebolo spravodlivé. Čiže my pripravíme e, návrh v septembri, potom čo dostaneme informácie od alebo z týchto verejných konzultácií. Takže ďakujem pekne za pozvanie. A určite E, tie ostatné otázky, zvyšné otázky e, doriešiť digitálne. Bolo ich viac ako 200, takže to bude náročné, ale aspoň sa to pokúsim. E, v každom prípade bol by som rád, keby som mal vašu podporu. Ďakujem. now. No, dnes dopoludne sme mali obrovsky dlhé hlasovanie a bolo to náročné témy. Takže teraz troška meškáme s časom, sme pozadu. Ďalší bod programu dnešného predpoludnia je prezentácia zo strany komisie na tému schvalovania a dohľad nad trhom s motorovými vozidlami. Toto je nesmierne dôležitá prezentácia pre spotrebiteľov v Európe vôbec. Počuť ma dobré? Takže chcem sa uistiť, že budeme tejto téme venovať náležitý čas vo výbore. Ďakujem komisii, že je tu prítemná, ale je tu obava spravodajcu, že nechce sa príliš pomáha, ponáhľať. Ak sa rozhodneme odložiť to na ďalší e, výbor, 24. mája by sme sa mohli tomuto na výbor venovať, čo je o 4 týždne. Mali by sme začať prezentáciu teraz zo strany komisie, ale obávam sa, že za tých 20 minút, čo nám zostáva, proste nie je dosť času na to, aby sme to celé prezentovali. A viem, že niektorí hlavní tieňoví predstaviteľia sa musia už pobrať, aby chytili lietadla. Takže, takže môžeme povedať aj tak, že sa dohodneme na tom, že 24. maja by sme sa venovali pokračovaniu tejto téme. Povedzme, že by sme tak 20 minút až pol hodinku. Aspoň pol hodinku. Dúfam aj viac že by ste mali na tú prezentáciu. Aký je náš názor komisia? Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja samozrejme chápem to časové obmedzenie, sme predsvedčení ale o tom, že by e, sa malo rozhodovať aj zo strany vašej, aj zo strany spravodajcu, či budeme pokračovať alebo nie. Takže e, dovolte mi niečo navrhnúť. Navrhujem, aby tá prezentácia, ktorú máte, nakoniec je online, takže ľudia si môžu začať čítať a ľudia môžu začať aj s bilaterálnymi, neformálnymi rozhovormi. Nakoniec je to prístupne verejne. A potom môžeme začať 24. maja hĺbkovú debatu na túto tému. Je to priateľné pre spravodajcu? Áno, Eh, úprimne si myslím práve, že som, keď som videl túto prezentáciu, je dlhá a je dosť komplikovaná. Je veľmi dobre napísaná, ale nemáme dosť času, aby sme ju prediskutovali. Takže navrhujem, že to, že to odložíme o mesiac, to neznamená, že celkovo celý postup odkladáme, pretože aj tak mm, eh, by sme ešte teraz hneď niečo eh, nenavrhovali ako výsledok. Takže súhlasím s tým, aby sa to preložilo sú, myslím, že je to dobré odložiť na 24. maja, súhlasím s tým. A nakoniec je tu ešte ďalší výbor, a kolega Dalton a ja e, musíme ísť na ďalší výbor, tam sa budeme venovať škandálu s Volkswagenom. Takže tiež potrebujeme nejaký priestor a čas na to, aby sme tam mohli pripraviť svoje podklady. Takže v tomto prípade ten odklad, pokiaľ je o mňa, je v poriadku takže aspoň bude aj potom viac príležitosti, že tu bude prítomných viac poslancov. A teda je to pre všetkých priateľné. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem vám všetkým za obrovský kus práce, ktorý ste dnes odviedli.